Dobrý deň, kolegovia. Času nemáme veľa, tak eh, rovno začneme s našim druhým stretnutím výboru EMIS a prvým skutočným výpočutím. Dúfam teda, že ste všetci pripravení. Ak nie sú nejaké pripomienky, pokiaľ ide o program, ktorý sme e, teda navrhli, tak je prijatý. Máme tu tlmočenie v 18 e, jazykoch, vrátane dančiny, e, stretnutie paperless, bez papierov a takisto ide v prenose na webe. Chcem povedať, že ďalšie stretnutie bude 28. apríla a potom pozveme e, nasledovných ľudí, pán Dirk Bostels z zrušenia pre kontrolu emisí cez katalizátory do Lambrecht Inštitút pre energetický a environmentálny výskum. Pripravili sme písomný dotazník, ktorý bude zaslaný národným organizáciám členských štátov, to sú zodpovedné ministerstva a aj e, orgány, ktoré schváľujú, e, vykonávajú typové schváľovanie. Uvidíme, čo z toho vyplynie nakoniec do 15. júna. Požiadali, aby tie dokumenty boli zaslané a tým pádom to môžeme potom celé to pozrieť. A naše dokumenty budú vyžiadané aj z Európskeho parlamentu, e, vrátane e, zápisnice z viacerých e, pracovných skupín a takisto aj dokumenty od výrobcov alebo respektíve ich združení. Toto teda dostaneme včas. Posledné oznámenie bude vytvorená e-mailová adresa na stránke IMES, aby tam e, e, mohol byť, aby mohol byť používaná v rámci komunikácie. Ak nie sú žiadne pripomienky k týmto oznameniam, tak e, chcelo by som prejsť na tretí bod na programe a to je začiatok samotného prvého vypočutia. Dnes po obede vítam tu medzi nami pani Delaila Al-Khudhairi, čo je riaditeľka a pána Kresenbrinka z jednotky alebo oddelenia pre trvalodržateľnú eh, dopravu. Takže vítajte v mene EMIS. Máme tu čas hodinu až 40 minút na to, aby sme si tieto témy prešli a ja chcem pripomínať e, eh, e, eh, takisto e, chcem pripomenúť takisto kolegom, kolegom, že ste dostali aj tie predbežné e, otázky mailom. Dúfam, že ste to teda mali čas prečítať. Netreba ich znovu teda e, klásť. To bude základ toho našej diskusie. Takže e, najprv e, poprosím pani Alku Dairy. Máte 10 minút na, také, na takú úvodnú prezentáciu, potom bude ďalšia diskusia. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážená predsednička, vážení kolegovia. Chcem sa poďakovať, že ste ma e, pozvali na výbor EMIS a že môžeme tu hovoriť o legislatíve o oblasti vozidiel. Chcem najprv povedať, čo naša organizácia JRC robí, pokiaľ ide o emisie e, a rozdiely medzi emisiami, ktoré sú namerané v laboratóriách a tými, ktoré sú namerané v praxi. A pokiaľ ide o tie emisie RED, e, tak chcem hovoriť o tom, ako sme odkomunikovali tieto emisie jednotlivým aktérom. A e, budem takisto hovoriť o tom, aký bude nový rámec typového schváľovania. Čiže v rámci súčasnej emisnej legislatívy chcem najprv vysvetliť, čo to je, ako máme úlohu my ako ERC. Ako vedecká služba Európskej komisie, tak e, vykonávame výskum, ktorý si vyžaduje politika Európskej komisie, e, respektíve naša vlastná iniciatíva, teda podporujeme európske politiky aj takýmto spôsobom. Pokiaľ ide o emisie z vozidiel, to je jedna z oblastí, kde poskytujeme vedecké e, dôkazy ale naša úloha za každým e, vyplýva z nejakého mandátu e, politického aktéra, väčšinou v rámci Európskej komisie, niekedy je mimo. A pokiaľ ide o e, automobilové emisie, tak e, nejde tu typové schvalovanie alebo kontrola e, súladu. Ide o to, aby sme vytvárali nové metodiky a otestovali metodiky, pokiaľ ide o e, emisie vo vozidlách a pokiaľ ide o e, vylepšovanie e, týchto indikátorov. A my eh, teda podporujeme eh, vedeckým spôsobom služby eh, jednak DG GRO, bývalý DG Enterprise, potom DG Klima a DG Environment, čo sú časti Európskej komisie. Chceme podporiť rozvoj nových európskych smerníc, nariadení, pokiaľ limitné hodnoty počných e, emisí najmä pokiaľ, noriem, pok- najmä pokiaľ ide o normy Euro 5, Euro 6 a takisto pokiaľ ide o metodiky e, testovania, typové schvalovania. Používame vedecké metódy a pokiaľ možno aj v spolupráci s inými organizáciami a potom naše výsledky odkomunikujeme jednotlivým službám a potom to takisto zdieľa aj s jednotlivými aktérmi a v konečnom sledku aj v rámci procesu peer review s všeobecnou verejnosťou. Pokiaľ ide o zmysl, zmysl e, naša našej v oblasti RD testov, e, tak hlavná otázka v rámci RD testovania bola, ako reprezentatívne sú tie testy typové schvalovania v porovnaní s tým, čo naozaj v reáli tie autá e, emitujú. Či do akej miery tie typové e, testy, testy typové schvalovania v laboratóriách môžu, dokážu naozaj e, reprezentovať alebo dobro realitu a pokiaľ je tam istý rozdiel, tak čo s tým sa dá robiť? E, pokiaľ toto chceme vedecky e, vyriešiť túto otázku, vyžaduje si to celkom veľký vedecký výskum, pokiaľ ide napríklad o vytváranie kalibrovanie a používanie kalibračných systémov tzv. PAMS. A e, my sme v tejto oblasti vykonali viaceré e, aktivity, predtým ešte vôbec ten postup v oblasti RD sa v roku 2011 započal a e, pracovali sme na takýto nástroj už od roku 2010, ale v tom čase ešte sme nehovorili o tých ľahkých užitkových vozidlách, ale najmä pokiaľ ide o tie ťažké vozidlá, ako napríklad sú kamiony alebo autobusy, ktoré sú na cestách. A na základe mandátu DG Enterprise sme e, potom e, my vypracovali výskumný e, program a pracovnú metodiku a software datovej analýzy, pokiaľ ide o konformitu teda testovanie konformity takýchto vozidel bez toho, aby motor musel byť z vozidla e, vybraný. A e, toto je vec, ktorá neskôr bola prijatá a v rámci sektoru ťažkých vozidel to momentálne je v legislatívnom procese. A v tom čase bol na trhu možný alebo k dispozícii iba e, jeden konkrétny postup. V tom čase e, bola E, teda taká technológia, ktorá bola vhodná len pre tie väčšie vozvanie, pre tie menšie. A my sme sa snažili potom tieto PAMy e, aj v prípade týchto, týchto PEMI teda e, používať aj v prípade ľahších vozidiel. A vytvárali sme metodický prístup pre testovanie cestovateľských a teda bežných vozidiel v rámci PMov. E, vybrali sme niekoľko typov vozidiel s rôznymi druhmi motorov, veľkostí, e, benzín versus diesel a takisto odlišných e, štandardov a noriem. Vybrali sme tieto vozidla podľa veľkosti a podľa technológií rôznych eurolevelov, bez hľadu na to, aká to bola značka auta. A výsledky ukazovali, že emisie NOx z testovaných troch až 5 dieselových aut výrazne prekračovali e, uvedené limity. A tieto výsledky, ale nie individuálne modely aut, boli oznamené jednotlivým e, zamestnancom Európskej komisie. Potom sa vytvoril e, a spustil v roku 2010 technický workshop, kde sa zúčastnili aj členské štáty, aby sa hovorilo o týchto výsledkoch a ich implikáciách, pokiaľ ide o ich e, dopad na e, emisnú politiku v Európskej únie. Na základe toho potom e, služby komisie sa rozhodli vytvoriť technickú pracovnú skupinu o rozvoji tých nových RD, RDE testových postupov, Real Driving Emissions. V roku 2011 tieto výsledky testov boli uverejnené v rámci našej správy ERC a takisto aj vo vedeckom časopise. To znamenalo, že náš výskum bol robustný a že akceptovala širšia výskumná komunita. Potom začiatkom roku 2011 eh, vznikla pracovná eh, skupina RDE LDV, Real Drive Emissions Light Duty Vehicles. Eh, tuto vytvorila služba komisie a boli tam zastúpení členovia členských štátov, takisto priemyslu, odborníci z mimovládok a takisto odborníci z komisie z DG Entr, NV a JRC. A okrem PEMov e, boli použité tri ďalšie metódy pre reálne e, emisné testovanie. Mali sme taký ten americký multicyklový e, testový prístup, ktorý by garantoval väčšie pokrytie, to bol, ale stále by tam umožnil možnosť pre používanie tak, takých podvádzacích zariadení, to bola prvá možnosť, potom druhá možnosť náhodné e, testové cykly laboratória, potom e, tretia možnosť e, tzv. modelovanie vozidlových emisí. Potom si komisia vyžiadala v roku 2011-2012 dodatočnú štúdiu od ERC. Chceli sme e, prešetriť technickú realizovateľnosť jednotlivých metód, ako získať realistickejšie informácie, pokiaľ ide o emisie z ľahkých vozidiel v reálnych podmienkach. A ukázalo sa, že používanie týchto PEMov, Portable Emission Measurement Systems, e, ktoré už boli v praxi v prípade kamienov, by bolo celkom dobré riešenie aj pre e, bežné vozidla, menšie vozidla. A v roku 2013 RC pred, odprezentovala výsledky tejto práce na pracovnej skupine RDLDV a uvedla k tomu aj, e, uverejnila k tomu aj správu. Na základe e, tejto vedeckej, e, vedeckých výsledkov skupina sa rozhodla, že preferované teda budú práve tieto PEMS. A v najbližších rokoch potom e, IRC rozvinula jeden z dvoch, jednu z dvoch metód e, vyhodnocovania dát pre štatistickú analýzu e, meraní PEMS, ktoré sa momentálne používajú pre vypočítavanie testových hodnot RDE. A chcem zdôrazniť, že rozvoj tohto, tejto metódy vyhodnocovania dát a a prijatie tejto metódy e, v rámci skupiny RDLDV bol veľmi dôležité, pokiaľ ide o overenie e, konformity s emisnými litmi. E, Ďalej bolo navrhnutých viacero opatrení, ktoré mali posilniť nezávislosť orgánov pre schvalovanie, preto typové schvalovanie národnej úrovni pričom išlo tam o mechanizmus peer review technických služieb a takisto aj o možnosť vykonať testovanie priamo v rámci e, dohľadu na trhu. Pokiaľ tento návrh bude schválený, tak IAC to e, bude byť to služba, ktorá bude, ktorá bude zodpovedaná za vykonávanie testov e, kontroly trhu, tak ako si to nová legislatíva bude vyžadovať. Testovanie a inšpekcie e, vozidiel a jednotlivých komponentov, súčastiek E, bude mu treba na primeranej úrovni e, organizované. Potom ďalší bod, ešte mám minútu. My si dobre uvedomujeme, že existuje možnosť aj tých tzv. defeat devices, e, kde je to teda v legislatíve zakázané, ale nevieme, či niektoré z vozidiel, ktoré v rámci tých testov E, používať takéto defeat e, devices v rámci tých cestov, teda, kde boli identifikované veľké rozdiely medzi nameranými hodnotami e, NOx emisí a medzi teda deklarovanými. Čiže to je z mojej strany to hlavné. Ešte na to, by som chcela povedať, E, že chcem zdôrazniť, že e, vedecká služba komisie ERC e, nadalej bude bojovať za podporu európskych politik, pokiaľ ide o znižovanie emisí zo sektora automobilov a bude nadalej ochotná spolupracovať v plnej transparentnosti aj s Európskym parlamentom a v júli potom, e, keď budete chcieť prísť sa nás pozrieť, ako pracujeme, tak ste vítaní. Áno, to určite spravíme, vážení kolegovia. Máme ešte hodinu a pol, máme dve kola otázok. Prvé kolo, za každým máte po 5 minút, čiže otázka maximálne 1 minúta a potom odpoveď. E, poslanec za každým bude mať možnosť e, rečníka nejakým milým spôsobom, priateľským spôsobom prerušiť s ďalšou otázkou, tak aby dokopy to bolo maximálne 5 minút a potom v druhom kole namiesto 5 minút to budú 3 minúty. Čiže začneme s pánom Gerbrandy, nech sa páči. Yes, thank you very much, uh, Madam Chair. It's, it... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Áno. Dobre, že sme už konečne začali našimi oficiálnymi vypočutiami. Ja chcela, chcela by som sa poďakovať našej pani riaditeľke no aj za to, že som dnes prišla. A ja mám dve hlavné otázky. a to tak v rokoch 2000, dvoch správach e, z roku 2011 a 2013 výbor IRC zistil veľké rozdiely medzi e, emisiami v, v reáli a emisiami v testovacích podmienkach. Takže pritom neboli e, žiadne konkrétne náznaky, že by boli použité nejaké nezákonné postupy či stratégie. A by ste zúraznili aj rozsah práce JRC e a teraz som sa chcel spýtať, že prečo vlastne eh, ste sa tomuto nevenovali, pretože vy ste boli v procese vývoja nových eh, testov, pričom ste nejako si nedostatočne vysvetlili, prečo, a čo, v čom bol problém tých eh, starých testov. A JRC e rozši- požiadal komisiu, aby sa rozšíril rozsah pôsobnosti a ďalšie zdroje a technik- techniku a ja by som sa ešte potom chcel spýtať na časový harmonogram tejto pracovnej skupiny, pretože tu bolo 31. januára 2011, e, sa sústredilo vtedy na rozvoj komplementárnych či doplňujúcich e, testovacích metód a dva roky neskôr, keď už konečne sa bolo rozhodnuté po jednej z tých štyroch e, volie, prečo môžete vysvetliť, že prečo to celé dva roky trvalo, kým ste sa rozhodli medzi týmito dvoma voľbami či možnosťami zo štyroch? Ďakujem pekne. let me ask you your first, the huge differences why between the tests. Čiže ja sa zopakuj, zopakujem otázku, či som dobre rozumela, čiže prečo ten, te, ten, ten test, e, ktorý je e, na ceste a ktorý je v laboratóriu, a v čom spočíva rozdiel? rozdiel vyplýva z rozdielov, ktoré sú e, z podmienok vyplývajúcich pri skutočnom jazdení a laboratórne testy necelkom odrážajú tie skutočné podmienky, ktoré sú pri jazdení e, jednak kvôli tomu, aké sa vyvolia cesty, e, rýchlosť, e, poveternostné podmienky a tie emisie, ktoré sú priamo emitované na ceste, tie vlastne odrážajú tie skutočné, skutočné hodnoty a tie rozdiely neboli tak zistené v prípade benzínových vozidiel, viac v prípade naftových vozidiel. A vlastne v toto rozhodnutie 615 eh, z roku 2007 už eh, udelilo mandát komisii, aby sa zlepšili eh, skúšobné metódy či postupy, aby sa zúžila tá medzera medzi výsledkami testov na ceste a v laboratóriu. A bolo to veľmi dobre známe, že takéto medzery môžu alebo existujú a hľadali sa riešenia, ako tieto rozdiely znížiť tým, že Napríklad e, v prípade sektoru ADV sme sa dívali, či by sme nemohli prispôsobiť e, sa podobným spôsobom e, aj v prípade takýchto vozidiel a či by sa nám podarilo znižiť tú medzeru medzi týmito dvomi. A pýtali ste sa ma, že prečo už sa ten rozsah nebol vtedy už rozsah skú, skúmania nebol rozšírený. Už vlastne od rok, konca roku 90. koncov 90. rokov bolo jasné, Takže aby sa teda dali odhaliť takéto e, vozidlá, ktoré sú akoby pozmenené. Tak e, nemôžete postupovať tým typovým e, postupom, keď chcete vidieť, e, ako ako vlastne nejaký výsledok takého skutočného laboratórneho testu. Čiže ako som povedala, že vlastne v tom čase nemali sme žiadne dôkazy alebo čokoľvek, na čo by sme sa mohli pozrieť, aby sme to mohli porovnať a mohli sme odhaliť, e, že takéto vozidla existujú, e, pretože ten rozsah tu je vypínacie zariadenie, ktoré by bolo nainštalované vo vozidle. Ťažko bolo teda to odhaliť a odhaliť teda tú E, to, že by, do, že by tieto vozidla nejakým spôsobom kontrolovali emisie. E, rečník, e, pre, môžem vás prerušiť, ja všetko tomuto rozumiem, ale na druhej strane sme videli, že rozdiel medzi laboratórnymi testami a skutočnými emisiami to rástlo. A vy vo výbore TRC neboli ste zvedaví mimoriadne, že prečo sa to deje? Už ste museli tušiť, že používanie tých pozmenených či rušiacich zariadení O tomto už sa vedelo od 90. rokov, čiže keď ste to vedeli, nemohli ste rozšíriť rozsah pôsobnosti. Požiadali ste aspoň niekedy, že chcete viac zdrojov alebo viac možností. Odpoveď je veľmi, otázka je veľmi jednoduchá. My nemáme mandát z hľadiska eh, eh, z hľadiska takejto, takéhoto formy kontroly. Čiže vy ste o to nikdy nežiadali? Nie, lebo nikdy tu nebolo takéto pre podozrenie, že by ten rozdiel, ktorý tu je, vzniká na báze nejakého vypínacieho zariadenia. My sme, dobre, my sme možno, že dá sa povedať, boli zaslepení. Dívali sme sa jednoducho na platnosť existujúcich e, zariadení na testovanie pohyblivých vozidiel, a po, aby, sme, aby tieto doplňali a tieto, t- tieto testy. Ďakujem pekne. E, ďakujem, že ste dnes prišli medzi nás a že ste ochotná s nami spolupracovať. E, chcem sa e, spýtať niečo podobné, ako to už zaznelo. Vy ste teda získali dôkazy, dôkazy toho, a nie, nie sú to teda nejaké iba podozrenia toho, že existujú takéto cheating devices, uh, defeat devices. Čiže to sa chcem spýtať. Dôkazy, máte k tomu dôkazy? A potom uh, druhá vec, pokiaľ uh, sa to naozaj stalo, tak čo ste s tým stále, spravili? Aký bol, aká bola vaša reakcia? A potom, pokiaľ ide o tie rozdiely medzi reálnymi uh, emisiami a tými nahlasenými, kto vás motivovalo, aby ste tieto rozdiely analýzovali, respektíve čo to bolo, čo vás motivovalo. Takisto kedy a ak to bol niekto v rámci komisie, tak eh, z ktorého rediteľstva, ak môžete povedať. a teda tieto rozdiely, my už tu v parlamente o nich vieme, že existujú, pretože mali sme k tomu CARS 2020 správu, takže je to vlastne istým spôsobom už známa vec. Ďakujem. As I explained uh, earlier, the motivation of the two studies that were carried out there were two different actually Boli tu vykonané teda dve, dve štúdie, za ktorými boli dve motivácie. Čiže otázka tu bola e, technickej e, spôsobilosti e, cestných emisí priamo na ceste a druhá správa z roku 2013 tého sa dívala na metodiku, ktorú sme uplatňovali ako kandidátske e, postupy. Jedno boli PAN a jedny boli náhodné cyklické testy. ja opäť opaku, opakujem, že ak sa pozriete na výsledky E, našo, našo pozrite na výkonné zhrnutie, na závery e, a od, nikdy sme ne, e, vie, nezistili alebo nespomínali, že sme odhalili takéto zariadenia v našich správach. My sme sa snažili vždy len vysvetliť ten rozdiel, kde sme si mysleli, že by k rozdielu mohlo dôcť a vždy sme sa na to dívali z pohľadu zvyšovania tých, tej dôležitosti a e, robustnosti tých e, cestných testov v porovnaní s umelou situáciou v laboratórnych testoch. Čiže my sme sa dívali na to zlepšenie tých testovacích metodík, tak aby sme mohli zabrániť zabrániť e, e, tým potenciálnym podozrivým vozidlám, ale žiadne takéto podozrenie v podstate nevznikalo, že by tu boli naozaj také vozidlá, ktoré by boli vybavené vypínacími zariadeniami. Môžete nám zodpovedať, že kto a kedy potom to motivoval? No už motiváciou prvej štúdie bolo, tá pochádzala ešte od DG Enterprise to bolo ešte medzi rokmi 2004 a 2007. A výsledky sme vždy diskutovali s našimi službami nielen v rámci DG Enterprise, ale aj s Riaditeľstvom pre životné prostredie. A oni taktiež aj financovali túto prácu a mali veľký záujem o túto prácu a samozrejme, že my sme s nimi pokračovali, e, ale naďalej máme s nimi kontakt, pretože oni prakticky boli spolu vývojármi toho výskumného programu spolu s nami a v podstate to je taký nepretržitý kontakt, ktorý máme s nimi a nebol to nejaký konkrétny jeden dátum, kedy sme sa s nimi nejako stretli. Um, Predsedajúca, teraz prejdeme k predstaviteľom jednotlivých politických skupín. Teraz pán Karens Ďakujem pekne. Ja mám len jedno slovo k tomu, čo povedať. Úžas. Pretože keď sa pozriem, čo ste robili už v roku 2004, ste sa snažili na to dívať, že by to mohli byť reálne e, alebo realistické e, cestné podmienky. Potom ste zistili, že vlastne že to výsledky u, dis, u naftových vozidiel prekročili laboratórne výsledky 4 až 7 krát. No, máme tu politiku, že chceme znižovať CO2, e, snažíme sa vyvíjať e, priemysel, nafto, priemysel naftových vozidiel a teraz, e, keď sa snažíme znižovať CO2, tak zrazu sa nám teraz e, oxidy dusíka stratili spod kontroly a trvalo to toľko veľa rokov, kým konečne komisia e, pripravila niečo k auta 2020 a to ešte celé bolo len uh, už v roku 2011. A politici hovoria, že e, skrývajte to, alebo odvetvie vám povedalo, že ne, ne, neodkrývajte túto pandorinu skrinku alebo túto pokrývku, nechajte to všetko tak. Tutlali to? Snažili sa to tutlať? Politici či odvetvie, či kto? Čo to trvalo 5 rokov, kým to vyťahli zo skrine? Vy ste nechceli samozrejme robiť nejaké e, chyby, pretože vy ste, ako hovoríte, ste sa len dbali strašne toho, že poviete niečo nesprávne, tak ste len, len skúmali, skúmali, skúmali nekonečné roky. A čo? Takýto systém máme v Európe, ktorý jednoducho pomaly, pomaly, aj keď sa neviem, ako snaží. No, I mean, you have to understand that what we were doing and not what we ended up with Pani rediteľka, už e, naozaj my sme sa snažili, že aby sme vyvinuli taký, také testy, ktoré budú najpokrokovejšie vo svete. Ak, e, a nezabudujeme, ak sme začínali s týmito testami pre sektor ťažkých vozidiel, tak e, už vtedy sme mali zariadenia, ktoré e, výsledky sa blížili 100 kg a to, to viedlo, to sa získalo po 70 80 rokoch e, výskumu, aby sme to konečne mali. A to, ten rozšírený mandát pre komisiu v dôsledku tej následnej legislatívy v roku 2000 7 až 15, kedy komisia mala zvýšenú príležitosť e, zlepšiť alebo vylepšiť ten test, tak my sme sa snažili zistiť v našej vlastnej kapacite, ako to skúšanie zlepšiť. Čiže čo sme robili? My sme skúmali to, čo sme už mali úspešné, a potom sme sa snažili e, považovať, a e, uplatniť to na, aj na teda ľahké vozidlá, kde sme skúmali aj hmotnosti a podobné faktory. Čiže keď sa pozriete na to z relatívneho hľadiska, ten čas, ktorý trvalo, aby to prešlo od e, ťažkých vozidiel k ľahkým vozidiel, tak zrelatívne to bolo asi 4,5 roka. Ak vezmem do úvahy aj stretnutia komisie, ale nielen komisie, s technickým výborom pre motorové vozidlá, e, ďalej RDE pre, s pracovnou skupinou. Jednoducho samotné tri roky tie boli venované len samotnému výskumu, úprave tých laboratórnych metód a voľba tých správnych metodík pre analýzu, ako vykonávať tie jednotlivé merania. My sme takisto mali diskusie o tomto a potom sme sa museli pozrieť na samotné, samotné skúšky, samotné testy. A toto všetko takto dlho trvalo. Čiže ak vás poslanec hovorí, čiže ak vás rozumiem dobre, nie politici alebo odvetvie by prišlo za vami, že by vám povedali, že e, netlačili na vás a jednoducho to dlho trvá. Takže môžete povedať, že ste boli pri môžete Čiže vy ste v podstate len chceli, aby mať dobre podvole, podložené e, teórie, tak aby sme nemohli, e, alebo my politici sme na vás vlastne nejakým spôsobom netlačili, e, ešte prvne, než sa tieto veci udiali. E, nie, my sme v podstate sa snažili skrátiť tú, tú dobu, teraz je to už menej ako 5 rokov a máme aj oveľa viac skúseností v kontexte testovania emisí, takže teraz to už nebude treba tak veľa času aj kvôli tomu, že už máme veľmi veľa skúseností. Preto je tomu tak. Dance. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcel by som sa tiež poďakovať eh, pani eh, Kodarich za eh, vysvetlenie, ktoré nám trošku viac e, vysvetlilo, než sme doteraz mali. Ale mňa by zaujímalo to, čo ste hovorili o identifikovaní tých e, vozidiel vybavených s vypadňacím zariadením aj v tých autách, ktoré ste vytestovali, pretože ja tu vidím, že je tu rozdiel medzi tými ťažkými nákladnými vozidlami a ľahkými vozidlami a vy hovoríte, že tu eh, ste uplatnili eh, dedukciu na báze hm, podkladov a z, e, eh, informácií a to, to by bolo ešte na deň roku 2007, ale 1998 už Američania už, e, už e, pokutovali výrobcov, ktorí mali takéto zariadenia inštalované do vozidel a to potom viedlo aj k jednotlivým tým konaniam proti ním. Takže prečo tu nie je žiadna linka medzi tým, čo sa dialo v ťažkých vozidlách a ľahkými vozidlami? Pretože ja predpokladám, že technológia iste musela byť trošku byť upravená, ale zase skúsenosť v jednom sektore sa mohla už v podstate predpokladať, že sa deje aj v inom sektore use the experience of uh, uh, PEMS and the heavy uh, duty. My sme využili tú skúsenosť, ktorú sme mali z um, ťažkých vozidiel. Možno by som dala slovo kolegovi Alojzovi, ktorý by nám mohol vysvetliť, ako sme ako sme vyvíjali tie uh, PAMy. PEMS, teda mobilné zariadenia. Čiže všetkým, čo sme urobili v v prípade z ťažkých vozidel to nebola vhodná metodika na odhalovanie týchto voz, e, vypínacích zariadení, čiže to bola úplne iná téma aj v rámci danej legislatívy. My sme využívali rovnaké meto, e, zariadenia a podobné metodiky a snažili sme sa to uplatniť na osobné vozidlá e, na začiatku keď sme, keď sme sa snažili identifikovať tie emisné hotspoty v mestách potom po, to, po tých prvoch, prvých skúškach sme si uvedomili, že sú tu problémy s e, eh, NOx. To znamená, že išlo, išlo o predovšetkým o benzínové vozidlá a preto sme požiadali aj eh, ďalšie dve raditeľstva, aby sme mohli rozvinúť túto novú metodiku. Dobre, čiže teraz je to jasné, že skúsenosti z testovania e, ťažkých vozidiel vlastne bolo základom a potom už naozaj je tu otázka, že prečo nikto vlastne nevydetukoval z toho, že keď tu boli takéto zistenia už aj v Amerike dokonca v roku 1999, prečo to nikoho nenapadlo? Predsedajúca, nikto, nikto na toto nepoukázal, ani nikto ne, ne, nehovoril v rámci tohto výboru JRC, že by to mohlo také niečo byť? Pani Kudery hovorí, že nie, pretože síce sa tej téme už venovalo aj v 90. rokoch, ale Bolo tu dostatočne veľa dobrých vysvetlení, ktoré nás viedli k tomu, že sme skúmali len stále metodiku testovania pri testovaní emisí vozidiel. A je tiež dobre známe, že tiež e, zachytia len určitý, určitú časť e, skutočných jazdných podmienok. A tá skutočnosť, že ten test, ktorý sme my vykonali, aby sme teda mohli vidieť, že akým spôsobom môžeme zlepšiť aj tie mobilné zariadenia, prenosné systémy, tak v podstate E, znamenalo, že sme museli vlastne dostať na cestu ten, tú, tú labora, skúšku laboratórneho charakteru. Ale e, poslanec sa pýta, či keď už aj Američania pokutovali e, v, v Spojených štátoch za takéto vozidlá, tak ne, nepreklopane sa niečo také, že by mohlo byť dôsť niečomu takému v EÚ. Však je od roku 98, roku 2007 je dosť dlhá doba. A pani riteľka odpoveda, nezabúdajte, že tu máme dlhú e, legislatívnu e, obdobie a e, Polská komisia nemá policajnú úlohu, takúto úlohu majú členské štáty prostredníctvom svojich orgánov predsadzovania práva, oni majú svoj mandát overovať konformitu, zhodu, môžu pokutovať a preto aj komisia sankcie uvalovať a preto aj komis- na komisii momentálne už e, sa snažíme získať oveľa silnejšiu úlohu, aby sme takémuto niečomu mohli ešte v budúcnosti zabrániť. Preto e, my, ak máme niečo e, postúpiť, tak naozaj musíme mať skutočne veľmi dobré a jednoznačné dôkazy. Ďakujem pekne. Chcel by som hovoriť po nemecky. V prvom rade vám ďakujem za to, e, že e, odpovedáte na tieto otázky. Myslím, že treba rozlišovať medzi otázkami, ktoré sa sústredia na rozdiel medzi e, testu, emisiami počas testov, skutočnými emisiami a tými, ktoré súvisia s týmto s emisiami z dôvodov vypínacích zariadení. keď e, USA už v roku 1998 e, e, hovorili o takýchto zariadeniach a v súvislosti s tým padli aj veľké pokuty, nie je mi jasné jedno. Veď e, to muselo byť ako e, bomba. S výnimkou Volkswagenu to e, malo odradiť všetkých ostatných. Niečo podobné sa snažiť zopakovať a takáto správa a s tým spojené postupy v USA predsa nemohli e, ísť úplne mimo e, váš a, vás a va, vašho, vaše inštitúcie. Takže pýtam sa, nikdy ste nad tým neuvažovali interne? Uh, Myslím, že vám musím pripomenúť, že našou úlohou je uh, poskytovať uh, výskumnú stránku a my konáme na základe mandátu. Opäť pripomínam, že v, čas, v čase, v danom čase komisia nemá takúto e, úlohu e, v oblasti vymáhania. Takže e, my vždy v našom výskume vychádzame z pohľadu prevencie, nie z toho, že by sa vychádzalo z toho, že sú nejaké iné ako keby vysvetlenia pre rozdiely tým, čo sa nameria v laboratóriu a tým, čo sa namenia, e, e, nameria počas skutočnej jazdy. Takže vždy sme vykonávali náš výskum e, s týmto zameraním, ako zlepšiť testovanie emisí, aby sa znížili emisie automobilov. No ale vy, vy tvrdíte, že ste výskumný inštitút. Ja som e, sám bol svojho času zodpovedný za výskumné e, ústavy v Nemecku a všetci výskumníci, ktorých ja poznám, sú boli, boli svedaví a nikto z nich nehovoril, že oni e, skúmajú iba to, čo im predpíšu nejakí byrokrati. z tohto vodu naozaj nerozumiem vášmu nastaveniu. Ste výskumný ústav alebo oddelenie nejakého anonymného aparátu administratívneho? No, we are uh, a research center of my sme výskumné centrum Európskej komisie. Našou úlohou je vyvíjať uh, výskum za účelom uh, tvorby politík, implementovať tieto a hodnotiť implementáciu. A výskum, ktorý sme urobili, bol vykonaný za týmto účelom. Vieme, že Eh, určitý legislatívny rámec eh, eh, tu existoval a už v roku 2007 sa hovorilo o prevencii rušiacich zariadení a našou úlohou v zásade bolo, ako neustále zlepšovať tento legislatívny balíček a v rámci našich eh, teda právomocí, eh, našou prácou, v našich laboratóriách sme sa snažili zlepšovať scenáre laboratórnych testov, scenáre eh, testovania pomocou zariadení typu PEMS. Vždy e, sme pracovali na základe nezávislosti, preto naše výsledky boli vždy úplne otvorené, každý ich mohol konzultovať keď hovoríte, že e, či to nemalo byť zodpovednosti komisie alebo na, e, toto nadniesť, no ale naše výsledky tu boli od roku 2011 a 2013 boli voľne viditeľné. Bolo vidieť, že potenciálne je tam rozdiel A táto informácia tu bola e, otvorená, každý ju e, e, mal k nahliadnutiu členské štáty, ako aj Európska únia, takže nebolo to len našej zodpovednosti, zdôrazňujem. V tomto legislatívnom rámcovom programe, programe pre nás nie sú pravomoci vymáhania, ale naše, výsledky našej práce boli otvorené pre všetkých. My sme pracovali v rámci nášho mandátu. Ďakujem vám pekne. Čím dlhšie tu sme, tým viac e, otázok nám e, napadá. Pýtam sa, keď e, máme nejaké podozrenie, čo je protokolom a čo je rutínou, keď vidíte, že niečo, niečo tu nehrá. No pokiaľ ide o, o vašu odpoveď na otázku 5a, e, keď hovoríte, že je viacero e, možností testovania, ale je tu e, potrebné právne hodnotenie, aby sa došlo k záveru, či sa nepoužívajú nejaké nezákonné rušiace zariadenia. Mohli by ste nám povedať, čo si vy predstavujete, že je účelom zákazu uplatňovania rušiacich zariadení a ako by sa e, vlastne toto znenie malo pozmeniť, aby to splňalo e, vaše požiadavky. So what we currently have is, uh, to, čo tu momentálne máme, je definícia v nariadení toho, čo uh, takéto rušiace zariadenia sú. Tiež tu máme vetu alebo polvetu za akých podmienok e, rušiace zariadenia by mohli byť povolené. Nemáme tu hodnotiace kritéria v nariadení dnes a nemáme tú povinnosť e, automobilových výrobcov poskytovať informácie, aký e, typ rušiaceho zariadenia nainštalovali a za akých podmienok e, sa e, používajú, neupoužívajú a prečo. Takže tieto informácie momentálne chýbajú, ale pracuje sa na zmene. Je tu ešte niečo dodatočné, čo si myslíte, že by sme mali z legislatívneho pohľadu urobiť, aby sme zabezpečili, že všetky oblasti budú pokryté, aby sa umožnilo konať, ak e, sa detekujú anomálie alebo ak je tu podozrenie, že e, dochádza k anomáliám currently under preparation. We have a proposal. Máme tu návrh pre nový eh, rámec typového schváľovania. Tento by eh, mal predpokladať aj eh, dohľad na, trhu a, takisto aj kontrolu produktov, keď sú e, umiestňované na trh. Je to mechanizmus, ktorý by komisii mal umožniť e, vykonávať svoje vlastné e, testy. Momentálne toto mm, nie je v mandáte komisie, ale je to teda úlohou členských štátov a ich orgánov pre takové schváľovanie. Sme si relatívne istí, že tento zlepšovací, zlepšený rámec pre typové schváľovanie ponúka doratočný kontrolný mechanizmus, ktorý nám umožňuje, ak by nejakému orgánu unikol, uniklo nejaké rušiace zredne, že v druhom kroku sa na to príde. Takže my sme tu navrhli takýto ďalší krok. Pani Kilonen. Thank you, Chair. Thank you, Joint Research Center for coming. Ďakujem eh, veľmi pekne za to, že ste dnes prišli k nám. Komisia si vytvorila metódu pre analýzu údajov z PMS. Prišli sme na to, že to nepostačuje, eh, takže je tu nejaká možnosť, ako by sme vás mohli eh, poprosiť o súhlas aby e, e, firmy, ktoré e, teda ponúkajú PEMS, aby to bolo umožnené, alebo chcem sa spýtať, či to, čo hovorí proti tomu ich používaniu, je politického charakteru alebo nie. No a potom NOx, emisie, emisie oxidov dusíka, aké sú tu tie hlavné neistoty, ktoré vzťahujú na PEMS a vyvíjate systém, ktorý by sa zaoberal takýmito e, neistotami a aké vaša odpoveď je áno, tak ako to robíte a aké je momentálne e, percento e, v tejto súvislosti pre oxidusíka. A potom jedna malá otázka z, prečo z vášho pohľadu veľa výrobcov automobilov eh, žiada o schváľovanie v Luxembursku, keď eh, žiadna z týchto automobiliek eh, nemá v Luxembursku svoje sídlo? So the uncertainty is in the range of... Neistota eh, predstavuje 20 až 30 a možno by Alois mohol vysvetliť, prečo tu takúto neistotu máme a treba aj vysvetliť, že my eh, práve vykonávame eh, výskum s cieľom znižiť túto mieru neistoty. Sú dve rozdiely, prečo sú tu tieto dva, dva, dva vysvetlenia, prečo sú tieto uh, rozdiely. Za 20 minút uh, nie je ťažké mať uh, testovacie zariadenia stabilné a presné. Keď ich máte ale na automobile pripevnené, tak uh, Eh, počas skutočných podmienok jazdy to, eh, tie môžu trvať 2 až 3 hodiny, tak tam eh, môže nastať problém, že sa vaše nástroje posunú, a, takže sa posunú aj výsledky merania. To je niečo, čo zatiaľ ešte nie je pod kontrolou, čo nemajú systémy, ktoré sú momentálne na trhu pod kontrolou. Prečo tu máme takúto 30-percentnú neistotu? Eh, v prípade prenosných systémov na meranie emisí. Eh, nemusí to sa, sa to vždy stať, ale nedá sa to vylúčiť. No a vaša posledná otázka, prečo Luxembursko? Nuž no nemôžem odpovedať v mene výrobcov, prečo si eh, volia služby Luxemburska. Sú na to nejaké vedecké dôvody? Mr. Turmes. Pán Turmes. Uh, dear Chair, what about the NOx question? The NOx question, sorry. Potom ešte otázka ohľadom tých oxidov dusíka. Uh, in your NOx emission measurements, how... Uh, vo vašich uh, meraniach oxidov dusíka, ako uh, vidíte uh, tu uh, neistotu v súvislosti s prenosnými systémami na meranie emisí? Okay. Uh, uncertainty of PIMS, I, explained that there is a difference between the use of measurement equipment in uh, laboratory. Um, pokiaľ ide o rozdiely medzi uh, testovaním v laboratóriách a potom v prípade skutočných podmienok jazdy, tam je jednoducho odlišné prostredie. Takže tie neistoty súvisia práve s tým e, posun- možným posunutím e, testovacích e, zariadení. Diskutovali sme s výrobcami a snažili sme sa zistiť, či je tam priestor na zlepšenie a zo strany e, teda výrobcov týchto zariadení, nie automobilov, sme dostali e, e, odpoveď, že áno, niečo sa dá v priebehu pár rokov zlepšiť v tejto oblasti. Ďakujem pekne, pán Turmes. Vy ste rozdali dokument. ja si myslím, že to je dôležité, potom budete môcť lepšie rozumieť moje otázky. Pani Kudari, mám pravdu, že pod direktorátom F E, teda udržateľný e, transport. E, bola všetka táto práca vykonávaná? Teda udržateľná doprava? Takže mám pravdu, že vy ste v zásade vôbec neboli zainteresovaná do tejto práce, lebo takmer 15 rokov ste pôsobili na riaditeľstve G a v novembri ste sa stali riaditeľkou. takže z určitého pohľadu nemáte žiadne priame informácie, informácie z priamej ruky k tomu, o čom tu diskutujeme. Pretože vy osobne si nikdy neboli zainteresovaná do žiadneho e, zasadnutia, stretnutia, ktoré e, vlastne bolo e, relevantné pre otázky, o ktorých tu diskutujeme. Len pre vašu informáciu, pán Turmes. My vopred žiadame o ľudí, ale ak nie sú títo k dispozícii, tak daná organizácia môže týchto ľudí poskytnúť, ale Eh, myslím, že kedy ste boli eh, eh, vlastne požadnená zodpovedať JRC e tu a kto vás to požiadal. Dovolte mi vysvetliť moju úlohu v prvom rade. Som riaditeľ koordináciu podpory. Ja musím vedieť o všetkom, čo sa deje v JRC, e pretože som zodpovedná za to, aby som pomáhala identifikovať príležitosti pre výskum v rámci ERC, takže my vyvíjame náš pracovný program tak, aby sme čo najlepšie e, mohli slúžiť potrebám komisie. Takže pre mňa je veľmi dôležité e, vedieť o tom, čo všetko sa vlastne e, u nás deje. Áno, bola som v inom inštitúte, ktorý sa zaoberal viac inými aspektami. Moje pozadie je, že som inžinierka, rozumiem inžinierským otázkam. E, sledujem e, túto tému, odkedy som bola nominovaná na post riaditeľky. Nie, nie, pred dvoma mesiacmi. Som riaditeľkou od minulého roka, od novembra. A bola som nominovaná na e, tento post už v septembri a začala som hneď vtedy sledovať túto tému veľmi úzko. A hneď, keď som e, začala pôsobiť e, na mojom poste, začala som sa zabrať informáciami o e, týchto dvoch štúdiách. Zverejnili sme tieto štúdie, tieto výsledky, pretože sme mali veľa požiadaviek. Takže mojou prácou bolo hneď venovať sa tých, týmto všetkým typom požiadaviek v súvislosti s týmito dvoma štúdiami. Bola som požená v dôsledku toho, k čomu e, na nešťastie došlo, aby sa presunuli e, dátumy stretnutia. Pôvodné boli e, na inokedy. Môj raditeľ bol tam k dispozícii, ale mm, preto, že došlo k týmto nešťastným udalostiam, Ehm, sa tieto dátumy posunuli a v tomto novom termíne ehm, tu e, riaditeľ sa nemohol zúčastniť a preto ma požiadal ako jeho priamu e, zastupkyňu, aby som ho zastúpila a prišla sem a zastupovala ho tu v tejto súvislosti. Ehm, so mnou je môj kolega e, Alois Krasenberg, ktorý je zainteresovaný e, do e, všetkého e, výskumu týkajúceho sa teda testovacích zariadení, vozidiel a je tu so mnou práve preto, aby pomáhal odpovedať na vaše otázky. Kto bol riaditeľom energetiky a dopravy za posledné ruky? Je to Giovanni Di Santi. Aj bola je. Ste si istá, že ešte stále je v tejto funkcii? pokiaľ viem, kde tam budú, áno. Čiže moja informácia je taká, že pán Disanti bol odvolaný z tejto pozície pred pár dňami a tiež má informáciu, že pán Desanti bol k dispozícii na dnešné stretnutie a že úmyselne pán Sučia sa rozhodol nemať jedného z tých ľudí, ktorí najlepšie rozumejú tomu, čo sa na tie roky dialo tu prítomného. A ja dám teda aj konkrétne otázky, ale úplne povedané veľmi málo e, verím alebo dôverujem tomu, že dostanem na to odpovede človeka, ktorý nemá v tejto oblasti e, tak povedať, skúsenosti z prvej e, ruky Potrebujem tu mať človeka, ktorý na tých stretnutiach sa zúčastňoval. Takže otázka je, je pravda, že materiál PEMS, ktorý používali americké orgány, bol čiastočne a do veľkej miery e, rozvinutý zo strany JRC. Je pravda, že zamestnanci ICTT pracovali v rámci JRC v jednotlivých momentoch a istým spôsobom sa potom vzdialili od e, JRC a keď hovoríte, že nie je žiaden, nie sú žiadne dôkazy a že nikto v JRC net tuším, že takéto defeat devices, takéto rušiace zariadenia existujú, tak chcem vám prečítať z vašej správy z roku 2013, tam je napísané, Prepačte, pán Turmes, už eh, nebude čas eh, na, odp- na odpoveď. Ja iba prečítam túto jednu vetu. Nie, neprečítajte. Áno, prečítam a uvidíme, koľko času zostane. Takže musíme prejsť na ďalšieho rečníka. PEMS lepšie zabraňujú e, prevencii týchto rušiacich stratégií v rámci po, normálneho používania vozidel. Takže už v roku 2013 Mrs. Avey, Mrs. Avey, could you please take the floor for your following GRC question? GRC is GRC was suspecting defeat strategy. Čiže už v roku 2013 eh, ste rátali, alebo máte takéto pozrenie, že takéto stratégie eh, rušiaceho typu alebo vypínacieho existujú. Nech sa páči, pani Efe. No jo, na pár... Ďakujem pekne, ja sa ujmem slova, budem hovoriť po taliansky. Chcela som sa spýtať, e, podľa toho, čo spomínate vo vašej odpovedi 6b, technológie, ktoré môžu obmedzovať e, oxidy dusíka e, počas skutočnej jazby, v limitoch príslušnej legislatívy sú už k dispozícii na trhu. Toto je skutočnosťou. V odpovedi 11b, pokiaľ ide o presnosť PEMS, zdá sa, že by mohlo byť e, e, čo skoro možné obmedziť neistotu e, na úroveň 10-15 Myslíte si teda, že keby sme tu faktor korekcie započítali, do, do roku 2020 a potom neskôr, že by to boli nemotivujúce, neodôvodnené kroky a limity právnej a aplikácie e, rušiacich e, zariadení. E, sami hovoríte o vašich odpovediach o možnostiach výnimiek v tejto súvislosti s uplatňovaním rušiacich zariadení. Takže existujú nejaké osobitné potr- technické potreby, ktoré e, hovoria, že nie je, e, nie je že, že je možné takýto e, systém e, legálne e, zabudovať, keďže sú tu možné výnimky. Môže to byť prepojené s rôznymi fajlami, napríklad typu audio. Ďakujem. sorry for taking so long. I had some difficulties to follow the question. Um, the... Uh, prepačte, že som mm, sa trošku odmlčal, pokiaľ je teda o tie rušené zariadenia a akým spôsobom ich e, pretekovať. E, je to jeden z hlavných e, problémov, lebo by si to vyžadovalo mať prístup k časti, ktorá nie je hardwareová, ale softwareová v rámci elektronického kontrolného systému alebo tej jednotky, ktorá vlastne rozhoduje o tom, ako sa správa ten e, motor. A toto nemáme k dispozícii, nemáme k tomu prístup. Čiže ak by ste si chceli byť úplne istí, že máte nejaké rušiace zariadenie a nejakú stratégiu, a nie nejakú stratégiu, ktorú e, aplikuje výrobca napríklad ochranu e, motora napríklad, tak treba mať prístup k tomuto softveru. V opačnom prípade na to neprídeme. Ináč sú to iba indikácie, ale nie dôkazy. Sorry, and what about the uh, level of A pokiaľ ide o mieru neistoty v prípade PEMS, ja som čítala odpoveď 11b, že by bolo možné znižovať limit eh, tej neistoty na 10 alebo 15 Um, yes, uh, this is what I mentioned before. Uh... Áno, ako už som uh, povedal, otázka na predchádza, teda v odpovedi na predchádzajúcu otázku. Uh, samozrejme, veľkú času tej neistoty je neistota pri meraní v rámci PEMS tých zariadení. Ako bolo povedané, tam je to tiež možno 10 alebo 15 takže by sme sa e, e z tých 30 približne percent dostali na okolo 15-20 to už by sme teda mohli zohľadniť. Ďakujem pekne. Takže korekčný faktor, ktorý by sme mohli, ktorý sme vytvorili, môžeme teda povedať, že je stále príliš veľký aj podľa tých e, neistôt, ktoré máme, alebo v súvislosti s tými neistotami, ktoré máme teraz, áno? E, faktor konformity neobsahuje iba časť neistoty merania, ktorá vyplýva z testove, testovacieho zariadenia, ale aj z testovacieho postupu, pretože môžete mať v rámci veľmi širokých hraničných podmienok odlišnú e, mieru prísnosti testovania. To treba tiež zohľadniť. Pán Majer, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, pani riaditeľka. Ďakujem za to, že e, sa staviate našim otázkam. Chcel by som sa spýtať, e, to, čo tu doteraz bolo e, zodpovedané tu na výbore, alebo aj, e, ako ste spotali písomne, z toho e, mi vyplýva, že medzi rokmi 2006 a 2007 riziko vyšších oxidov dusíka mimo testovacích cyklov vám boli známe. A, a aj na základe toho škandálu z 98. roku v USA a na základe správy, ktorú ste vypracovali v roku 2013, ktorá e, hovorila o vyšších emisiách oxidov dusíka, nezávisle od toho, aké mohli byť dôvody. S týmito všetkými vedomosťami v roku 2013, a teraz e, to nie je technická otázka pre mňa, ja nie som technik, Ide mi tu čisto o komunikatívnu otázku, alebo teda otázku e, vzťahujúcu sa na hierarchie v komisii alebo e, vo e, vašej inštitúcii. Nemohla by IRC alebo komisia aj mimo mandátu mať povinnosť, alebo nebolo by bývalo rozumné venovať sa týmto emisiám E, ktoré boli e, teda merané po tom škandále v roku 1998, venovať sa celej tejto téme alebo aspoň interne prediskutovať e, túto otázku, prečo sa takto zvyšujú emisie v prípade skutočných podmienok jazdy. The, I mean, this is one of the reasons why the RDE to je jeden z dôvodov, prečo pracovná skupina RDELDV vznikla. Vznikla a okamžite potom, ako sme si všimli, že sú tu rozdiely medzi testovaním PENS a medzi laboratórnymi testami a komisia sa rozhodla, že bude e, mať workshop a potom sa vytvorí pracovná skupina. A mimo aj v rámci tejto skupiny sa uskutočnili viaceré stretnutia, E, či už išlo o e, vytváranie požiadavok, pokiaľ ide o PEMS, pokiaľ ide o národnú legislatívu, čo sa momentálne rieši. Proste vždy e, bola diskusia. Tieto skupiny sú otvorené, sú otvorené mimovládkam, premyslo tak ďalej a tie otázky, ktoré súviseli s našimi zisteniami, vždy boli otvorené, vždy boli k dispozícii v rámci tých stretnutí pracovných skupín, ale takisto aj podskupín, ktoré mali za úlohu pripraviť metodiku pre analýzu e, meraní, teda údajov meraní e PEMS. Takže nikdy to nebola nejaká inkluzívna diskusia vzhľadom k tomu, ako bolo nastavené vytvorenie skupiny RDE, LDV a tým pádom a takisto aj v rámci uverejnenia našich štúdí. Všetko tam bolo a diskutovalo sa o tom, najmä v kontexte tých e, pracovných skupín. A máme tam, ako som povedal, zastupcov členských štátov, priemyslu, mimovládok a tak ďalej. Vážení kolegovia, teraz prechádzame na druhé kolo. Čas je už mm, obmedzený na 3 minúty. Takže kolegovia, prosím, obmedzte sa, pri, pokiaľ možno, na 45 sekúnd, teda dajte konkrétne hneď otázku rovno. 40, pán 45 sekúnd a pán Bílez, nech sa páči. Ďakujem pekne, budem stručný. To, čo sa stalo v roku 98 a vlastne už koncom 80 rokov v Amerike, to bolo zaujímavé, tam e, na to nebola žiadna reakcia, ani viac, to je zaujímavé, teraz po 15 rokoch sa to stalo opäť a opäť v Amerike, či otázka na našu hostku tu je, americké orgány mali isté indikácie, ako ste mali asi aj vy, pokiaľ ide o tieto rušiace zariadenia, DeFi devices, e, zistili potom, čo sa tam vlastne pokazilo. Teda oni, oni, oni, oni, to, oni, oni zistili, že tam sú tie zariadenia, alebo to Volkswagen priznal. Alebo oni na to teda prišli, ako to bolo, viete nám to povedať? A určite viete, že to objavenie týchto určitých zariadení v USA nebolo vykonané cez rámec IPA, bolo to cez e, mimovládnu organizáciu a potom až IPA e, sa k tomu musel, tak povedať, Volkswagen e, priznať. Takže rámec tam istý bol a rozumiete, ako to teda funguje. keď e, firmy, ktoré vyrábajú v Spojených štátoch, tam musia e, priznať tieto stratégie, e, pokiaľ ide o zniženie emisie. Toto teraz v rámci toho balíka RD musíme riešiť v rámci celého balíka pre prevenciu toho, aby takéto niečo sa opäť mohlo stať, teda aby sa nemohlo stať tak. A máme už dopredu vlastne vlastne tú demonstráciu zo strany výrobcu toho, akým spôsobom oni budú kontrolovať e, redukciu emisí. Takže vôbec sa to nebolo zo strany EPA. E, bola to mimovládka, ktorá o tomto hovorila a ktorá potom vlastne konfrontovala Volkswagen, ktorý v zásade prijal alebo akcept priznal, tak povediať, tie skutočnosti. Pani Dali, nech sa páči. Ďakujem. Ešte sa vrátime k tejto otázke, pretože viac ako raz ste povedali, že je RC nemá žiadnu predstavu o tom netušili, že tam sa využívajú takéto všetci zariadenia. Medzi rokmi 1998 a 2013 je teda dosť e, dlhé obdobie v roku 2013, ale e, komisia teda e, podľa všetkého priznáva, že niečo sa deje, teda v roku 2013, že, že niečo nesedí E, pretože aj v pracovnom dokumente komisie v roku 2013, keď sa tam hovorilo o e, slabostiach alebo slabých miestach tohto testovania. Komisia píše, že podľa všetkého niektoré e, vozidla sú nastavené tak, aby rešpektovali limity iba v rámci testovania na cykle a sú tam isté mm, naznačenia toho, že výrobcovia používajú také systémy, aby tieto prekročenia hodnot neboli zistené. Takže boli tam už isté dôkazy už v roku 98 toho, že niečo tu asi nesedí. Možno, že sa vtedy nehovorilo o konkrétne rušiacich zariadeniach špecificky, ale niečo ilegálne, podľa všetko sa tam e, dialo. Pokiaľ toto vás nevedie k tomu, aby ste e, o tomto k tomu sa mohli dopracovať a potom neviem čo iné. A takisto ste spomenuli rôzne zaujímavé e, a seriózne pozície, e, ktoré IRC malo. E, ale čo ste mali konkrétne na mysli? Hovorili ste, že racionálne dôvody vašej pozície, aké to sú racionálne dôvody vašej pozície. A potom druhá otázka, ako chcete ďalej stále vylepšovať alebo naďalej vylepšovať túto otázku, pokiaľ ani len neviete jasne povedať, že sú isté nedostatky, ktoré existujú v rámci toho existujúceho systému. Pani Dali, to boli takmer dve minúty. We come back to the defeat <clears throat> devices. Um, uh, As I mentioned already earlier, uh, Takže sa vrátim k tým všetkým zariadeniam, ako som už povedal. Asi to nebolo úplne dobre pochopené. Sú časti, ktoré sú legálne a sú časti, ktoré sú nelegálne, ale nie je jasná delegácia toho, čo má byť vnímané ako legálne a čo má byť vnímané ako ilegálne, nelegálne. A to je bod, ktorý si ľudia uvedomili a ktorí sa riešia v rámci nového návrhu, lebo teraz, respektíve v budúcnosti, dúfame, ak pokiaľ ten návrh teda prejde, že výrobcovia aut budú musieť poskytovať autoritám informácie o tom, aké druhy takýchto všetci zariadení nainštalovali, aké systémy, aký je zmysel takéhoto systému a takisto vedomosti o tom, čo sa deje alebo nedieje v rámci, teda podľa, podľa výrobcu. Teda, aby tieto vedomosti tam boli. Ďakujem, pán Gizeke. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Čiže to je trošku prekvapenie, že na jednej strane sa to predkladá PEMS ako riešenie a na druhej strane je tam rozdiel 30%, tak tým sa dostávam k otázke, že aká je vlastne spolahlivosť a technická merateľnosť tých mobil, mobilných prenosných systémov, pretože podľa niektorých údajov, a to sú údaje IRC, hovoríte, že to je plus minus 30 eh, mg na kilometr, potom ste hovorili zase, že hovoríte o rozdieloch 30 eh, jednoducho komisia dokonca potom hovorila o 15 mg, ktorý, čiže od 30 na 15 mg, tak neviem, chcem sa spýtať, že či to vaše výpočty ignorovali po tom výsledok je e, prie výskumného centra, alebo nejakým spôsobom, ako sa dá táto tolerancia merania, o čo sa teda opiera opie, o tie údaje, či to naozaj sa tu pracovalo nejakým spôsobom e, svojvoľne, či sa tu zamerne ignorovali údaje z JRC. E Ehm, čiže nerozumiem, e, hovorí rečník e, z panelu, že e, kde ste čítali 15 mg. Je to pri, ehm, za, kde, kde v zákone sa uvádza 15 mg a vy ste navrhli 30 mg v tej toleranci merania. Rečník panelu odpovedá, nebolo to tak. My sme analyzovali neistoty merania pomocou prenosných merných zariadení a tam bola neistota do 20 e, do 30 a nie miligramov. Pán Eštok moja otázka ide, pán Ertuk, ide podobnou, podobným smerom, vlastne tu ide o otázka ten tzv. teplotný teplotné okno, by som sa k tomuto ešte chcela vrátiť, pretože väčšina e, vlastne tých zariadených si, no, testujúcich zariadení prakticky e, merajú e, o 10 stupňov teploty menej. Neviem, či ste o tom vedeli. O takéto od takýchto alebo pri, des, pri desiatich stupňoch menej. A odpoveď je, že pri takýchto, nemáme o takýchto e, z nižších teplotách informácie. E, poslanec Ertuk sa pýta, prečo nie, pretože vy tu v rámci svojej e, popise práce môžete sledovať aj Inštitút pre techn- technický výskumný inštitút, že by ste mohli predsa vedieť, že existujú aj e, ďalšie e, skúšky, aj ktoré prebiehali v Nemecku, ktoré však e, možno, že neboli publikované, ale mohli by poskytnúť zaujímavé informácie. Otázka ma trošku metie, pretože na jednej strane E, výrobcovia vozidiel nám nepodávajú informácie, ani nám nevyzrádzajú svoje kontrolné stratégie a aké teploty zapínajú, alebo pri akých teplotách sa ich systémy zapínajú či vypínajú, ani nemáme prístup k informáciám, ktoré získavajú iné orgány na subjekty. A keď hovoríte, že táto tieto informácie sú verejne dostupné, tak e, asi pravdepodobne sme nevykonali dostatočne náš e, výskum. No, čiže e, no, vyzerá to tak, že ste, predpokladáme, že ste to o tom bonkoncom nevedeli. Čiže myslíte si, že by My sme o tejto otázke diskutovali, alebo sme diskutovali o tom, že by sme Ehm, zapínali a vypínali zariadenia najprv v tých ehm, ťažných zariadeniach, ťažkých, ťažkých vozidlách a je jasné, že keď máte takýto systém, tak máte určité ťažkosti aj s teplotami, osobitne pri nízkych teplotách, ak sa používa katalizátor, ako sa napríklad používa katalizátor, v podstate musí dosiahnuť určitú prevádzkovú teplotu, prvnež môže sa aktivovať a pri nízkych teplotách katalizátor ešte nefunguje. Čiže keď už tam vstrekujete, tak e, e, palivo, tak môžete tento katalizátor e, zničiť alebo poškodiť a spolahlivosť sa bude znižovať. To sme nechceli, preto pri nižších teplotách trvá dlhšie, kým za rovnakých e, prevádzkových alebo jazdných podmienok vlastne sa snažíte dosiahnuť tú, tú teplotu, preto to dlhšie trvá a sú aj tie emisie dusíka dlhšie. Čiže prakticky e, už vy ste vlastne potvrdzujete, že tu existuje to tepelné okno, Neviem, či tu je tepelné okno. Musím vziať do úvahy určité e, fakty, ktoré tam sú, aj fyzikálne faktory, ako napríklad katalizátor, ktorý tam je. E, pán Dalton, ďakujem pán predsedajúca. Myslím, že tie otázky, ktoré kladieme spoločnému výskumnému výboru, e, sú dôležité, pretože vy ste tí, ktorí napríklad pripravíte aj návrh e, typového schvaľovania a spoliehame sa na vás, že sa to už raz nestane, že pripravíte návrhy, tak sa pýtam, či máte dostatočné zdroje, aby ste mohli sledovanie trhu efektívnym spôsobom, bo to sa mi vidí ako dosť masívna úloha, a či máte dostatek nástrojov, aby ste sa mohli mohli vlastne použiť, poučiť z tohto, čo tu zažívame alebo z tejto situácie a tiež e, budete to, na tom pracovať sami ako JRC, e alebo budete aj e, e, zamestnávať dodávateľov. A ďalšia otázka je, že ako zapojíte národné orgány, pretože nie je tu náhodou hrozba, že národné orgány nebudú vykonávať ten príslušný dohľad trhu, ktoré by mali, pretože si budú myslieť, že to robíte vy. We have, um... Pani riaditeľka Kudery, ako viete, my máme výbory, my máme laboratória a viaceré laboratória, ako môžete prísť nás kedyko navštíviť, ktoré majú dostatočne dosť veľkú kapacitu. Takisto plánujeme, ak by tento návrh bol schválený, aby sme vybavili tieto zariadenia alebo doplnili ich o dva ďalšie labáky. Mali by sme takisto získať väčší počet pracovníkov aj pre túto činnosť. A netvrdíme, že by sme nedali ako e, dodavateľským spôsobom určitú čas práce, takže tomu môže dôjsť a takisto prejdeme k tej fáze, kde začíname od tých labákov, ktoré máme a teraz začíname to rozširovať. Takže predpokladáme, že nám to potrvá tak možno dva roky, kým otestujeme vzorky a potom v tom tej, v konečnej fáze najprv teda budeme mať vzorky a potom budeme zvyšovať počty vzoriek. Myslím, že keby ste si vypočuli e, niečo o veľkostiach vzoriek, tak neviem, či národné orgány majú pocit, že by sme nahrádzali ich úlohu, lebo ten rozsah toho, čo budeme vykonávať, bude otestovať úspech tej, e, tej zhody, takže budeme sa dívať na, len na vzorky a my budeme e, naozaj vyberať si tie vzorky priamo z trhu a môže byť, že teda naozaj nepôjde to cez národné orgány a my sme prakticky aj naplánovali a v podstate aj vieme, aká je naša schopnosť e, konať v prípade vozidiel a ak by sa vyžadovalo, že máme prejsť, e, aby ísť ďalej za túto hranicu, Možno by sme zvážili, pravda, outsourcing, ale to tiež by mohlo byť len pod našim velením či vedením. Teraz pani Ajuzo. Ďakujem pekne, aj že ste prišli medzi nás. Poprvé, pokiaľ ide o tie správy, vy si myslíte, že e, ten prenosný e, nástroj, keďže je veľmi ťažký, ovplyvňuje to nejako to meranie? Keby to nebolo také ťažké, e, nebolo by to lepšie? A potom použili ste tie staré, používané, už použité e, vozidla e, s veľa najazdenými e, kilometrami. Myslíte si, že tie najazdené kilometre je to tiež nejaký relevantný faktor pre tie emisie? A potom pokiaľ ide o tie správy, na strane 4 správy 2011 sa píše, že dané nariadenie obsahuje ustanovenia, ktoré majú zabezpečiť to, aby sa dodržiavali emisné limity počas homologácie. A e, tak sa tam zakazujú takéto rušacie alebo e, vypínajúce zariadenia. Prečo e, sa postupovalo takto, keď je tam napísané v tej správe, že e, tie výsledky dávajú istú maržu alebo istý, istú možnosť e, interpretácie. A je jasne napísané, že aj najlepšia, najlepšie testovanie nemôže zabrániť tomu, aby sa používali takéto rušiace zariadenia. Takže ako, akú výhodu to má robiť v reálnych podmienkach? Vy garantujete, že e, sa takým spôsobom e, lepšie splňajú normy, alebo je to nejako inak? Ďakujem. Um, I take the from the uh, PEMS devices uh, that have been initiated. Pokiaľ ide o tie zariadenia PEMS, prenosné meracie zariadenia, a najprv bolo testovanie na nákladných vozidlách, kde je veľký priestor a tiež aj spotreba paliva nebola veľký, nebol taký problém, respektíve veľkosť motora tiež asi by bolo lepšie, keby sme boli mali potom ľahšie systémy pre osobné vozidla. Keď sme začali testovať, nemali sme inú možnosť, mali sme len tento jeden systém, tak sme začali s testovaním väčších vozidiel a snažili sme sa postupne do, doplňať zariadenie a za časom už to zariadenie bolo ľahšie aj na ovládanie jednoduchšie na, op- na operovanie a tiež nebolo treba veci kalibrovať z hľadiska bezpečnosti. Takže vy ste hovorili, že vozidla s rôznym kilometrážou, áno, určite je v tom rozdiel pretože si tu vozidlo, ktoré má vysoké emisie, emisie, emisie, ale to nemusí byť výsledkom nejakého zariadenia, ale nemôžu byť nejaké závady vo vozidle. Ďakujem pekne za to, že ste prišli a ste nám vysvetlili. Čiže no, vy ste pripravili správu, kde sa jasne hovorí, že mm, výsledky NOXov nie sú také, aké by mali byť eh, v, eh, v laboratóriu, eh, laboratóriu. Áno, ale na cestách nie. A rovnaká správa hovorí, že všetky aktivity, ktoré sa vykon, dejú na európskej úrovni, vlastne vytvárajú priestor pre využitie takýchto zariadení, aby sa splňovali veľmi prísne mysné požiadavky. Preto nemôžem súhlasiť s tým, čo povedali kolegovia, že neboli motivácie k tomu, aby ste nedôverovali. Práve naopak, by ste mali x podnetov, keď ste si mohli povedať, že tu niečo nefunguje, mali ste x dôvodov, ale vás ani nenapadla nejaká dôvera, nikoho ste absolútne nepodozrievali. Myslím si, že pre náš e, výbor je dôležité vedieť, že prečo vonkoncom nikoho ste nepodozrievali, aj keď ste tie skutočnosti a fakty mali k dispozícii. Vy ste vravali, že to nebolo cieľom štúdie, ste na to nemali mandát a preto ste nikomu nedôverovali. Ste, ste, e, nemali pocit, že to je nedôvere, otázka nedôvery, ale informovali ste o tom niekoho, o týchto zisteniach? Prečo si myslíte, že vám ich hneď nerozšírili mandát? Nebolo by povinnosťou toho, kto, koho ste informovali, aby ich hneď rozšíril váš mandát po vašich zisteniach? Ďakujem. Um, I come back to what I had said earlier. Um, Vrátim sa k tomu, čo som už povedala predtým. Aj Alois už vysvetlil, že po to, čo sme si potenciálne mysleli, že boli rozdiely medzi výsledkami z PEMS, prenosných zariadení a tých e, živých e, výsledkov testov. Isté, my sme informovali naše služby v komisii ale tiež sme organizovali aj workshop, e, ktorý sme zorganizovali, kde sme zverejňovali alebo uviedli výsledky z prvej štúdie. To bol workshop, ktorý organizovala komisia, predtým, než sa to teda publikovalo verejnosti a tam boli aj určití zástupcovia priemysly, ale tiež aj dôvod, prečo my sme chceli veci e, alebo zlepšiť to testovanie bolo aj preto, vlastne, preto sme aj vytvorili túto pracovnú skupinu pre e, ľahké vozidla. A to, bola to otvorená pracovná skupina, otvorená členským štátom, mimovládkam i priemyslu. A tam sme aj vysvetľovali našu prácu a výsledky nášho výskumu sme stále v tomto kontexte diskutovali. Takže vždy to bola príležitosť E, keď sa to vždy dialo otvoreným spôsobom, posunúť to ďalej. A my sme to presne urobili, sme identifikovali, že preto máme aj tento balíček RDE a preto máme aj v rámci tohto balíčka aj typové schvalovanie a pracujeme na tom. A tam už bolo viacero e, právnych aktov, ktoré mali viesť tomu, aby sa zlepšila situácia už v rámci prevencie a stratégie kontroly aj zlepšovanie metodiky tých meracích zariadení PEMS. Takže spolu s typovým schalovaním sme mali mať oveľa silnejší balík, ktorý mal brániť teda tú prevenciu a mal posilniť e, tie chápanie medzi tými rozdielmi, medzi pra- živi- skutočnými prac- jazdenými podmienkami a laboratórnymi podmienkami. Um, um, predsednička, no už e, skúste kolegovia trošku slušnejšie hovoriť. E, teraz pani Charanzová. Učím sa, hovorí predsednička. Pani Charanzová, hovorí, volám sa Charanzová. Mm-hmm. Ďakujem pekne, pani predsednička. Jednou z úloh tohto výberu je preskúmať procesy v rámci Európskej komisie, konkrétnejšie, že či dodržiavali požiadavky, ktoré boli ustanovené v nariadení z roku 2007. A nariadenie žiada komisiu, aby e, preskúmala cyklické testy a pres, revidovala ich, ak nie sú už dosť platné alebo nedostatočne zohľadňujú skutočné jazdné podmienky. A vo vašej správe z roku 2011 a 2013 eh, sa jasne uvádza, že súčasné testy nie sú adekvátne už vôbec nie pre ľahké e, služobné vozidlá. Mohli by ste nám poskytnúť teda odpoveď, odpoveď k tomu, že komisia na, či odmisia ozaj dodržiavala tieto požiadavky, alebo by ste to nazvali zlyhanie, zlyhaním. tejto otázky, s touto otázkou súvisí aj otázka, že čo si myslíte o tom, že či komisia zavádzala tieto nové e, testy e, tým v, e, časovo priateľným alebo vhodným spôsobom, tak ako je to uvedené aj v samotnom nariadení. Nuž, ja verím, že komisia bola v, e, v súlade. Boli tu dva testy, ktoré vykonali naše služby. Prvý to vykonal keď sme uviedli správu z roku 2011 a Udialo sa to v rámci mandátu, ktorým bol, ktorého cieľom bolo zlepšiť zniženie emisí zlepšovaním testovania emisí. Keď sa vrátim ešte k tým cyklickým testom a ich, aj preskúmaniu či prehodnoteniu, tak e, tie štyri časti celého balíčka obsahovali aj e, každoročný e, audit alebo povinnosť vykonať audit. Takže to tiež e, bolo zvážené v rámci tých štyroch úos RDE. A tiež v kontekste. tých nových e, testovacích cyklov, ktoré mali prísť v roku 2007, tie tiež mali byť brané do úvahy aby to viedlo k zlepšeniu situácie. Takže to naozaj bolo, pracovalo sa na kontinuálnom zlepšovaní. E, keď sa pozrieme na to, to, VLTC a typovým schvalovaním a RDE mali by sme mať oveľa silnejší balíček tak v kontexte prevencie, ako aj v kontexte dosiahnutia našich cieľov pre emisie. S tým, tým časovým harmonogramom, ktorý, ktorý nám poskytli. Merci beaucoup. Merci, madame la présidente. Merci, madame. Euh, Ďakujem pekne, že sa chcem vrátiť tej správe 2013. Tam sa spomínala existencia práve týchto rušiacich zariadení. Už to aj kolegovia nakoniec spomínali. Vy ste povedali, že existencia takýchto rušiacich zariadení je mimo pola pôsobnosti skupiny. Tá sa venovala reflexi, pokiaľ ide o RDE. A teda nakoľko sú tie testy spolahlivé? Hovoríte, že bude treba e, dva roky na to, aby sa nejaká relevantná vzorka e, preskúmala, čiže budete dôverovať tým testom, ktoré e, vykonávate, ako, ako je to v rámci porovnania s tými americkými testami a aký je kalendár pre tieto testy, pokiaľ ide o tie ťažké vozidla aj tie ľahké. Ďakujem. Um, <clears throat> well, we've done um, quite a lot of work in the pričom sme dosť eh, pracovali na eh, eh, vývoji um, testov pre skutočné podmienky jazdy. Máme, ne, naozaj, máme v toto naozaj dôveru. Spomnuli ste aj testy v USA. Tieto rušiace zariadenia eh, Volkswagen neboli detekované v USA počas procesu eh, typového schválenia. To musí byť jasné. Takže tie testovacie cykly, cykly v USA neboli schopné detekovať rušiace zariadenia. V našom prípade my máme RDI, testovanie ako eh, doplnkové opatrenie. Ehm, takže tie e, testovacie cykly sú vždy odhadnutelné, takže e, tam je to možné, ale to, čo nie je predvydateľné, to, je to, to sú tie skutočné podmienky jazdy a testovanie počas nich. Vtedy jednoducho nemôžete e, podvádzať. Takže to znamená, že produkt je potom čistý za všetkých podmienok, takže preto sme do veľkej miery presvedčení, že nový systém nám umožní mať naozaj čisté e, e, vozidla v budúcnosti bez rušiacich zariadení na trhu a že sa tým vylúči e, možnosť používania vypínacích zariadení. en, en réalité, euh, vu, vu euh, ce que vous nous avez expliqué, Vzhľadom k tomu, čo ste vysvetlili, vzhľadom k tomu, aká je dnešná situácia, aké e, riešenia podľa vás by mali byť e, uplatnené na to, aby bola e, kvalitnejšia inteligentná práca, nejaké prepojenie medzi vami a komisiou, lebo máme pocit, ako keby tie informácie nevždy v dobrom momente a vhodnom momente sa dostali z jednej strany na druhú. First of all, we are part of the Commission, <laughs> so we're... Prvade, my sme súčasťou komisie. No ja to ja viem, že ste súčasťou komisie, ale sú nejaké generálne riaditeľstva, ktoré ich sa to predsa e, týka, tak e, treba, aby tie informácie boli e, z vašej organizácie potom e, odkomunikované daným riaditeľstvom. Mm-hmm. And, and they were, like I said, they, they, they find Áno, ako som povedal, financovali e, štúdie. Pani Šaldemoze, ďakujem pekne. V prvom rade otázka k minulosti. Dnes sme sa dozvedeli, že e, vo vašom mandáte nie je byť e, podozrievavý, ale snažili ste sa to, na čo ste prišli vo štúdiách z roku 2011 a 2013, postupiť členským štátom, aby oni mohli skontrovať, prečo je tu takáto priepasť medzi laboratórnymi testami a skutočnými podmienkami jazdy. A pre budúcnosť potrebujete mať prístup k softvéru, aby ste mohli detekovať e, e, rušiace zariadenia, povedali ste, a získate takýto prístup v rámci vašich diagnostických nástrojov budúcnosti a môžeme dôverovať, že tieto údaje nebudú už zmanipulované e, automobilovým priemyslom. Uh, Ďakujem a poprosím potom Alojza e, povedať na tú druhú časť. Členské štáty pred e, vydaním správy z roku 2011 e, komisia svojho času bývalé DG Enterprise zorganizovalo e, workshop, na ktorom boli po prvýkrát tieto výsledky predstavené. Ako som povedala, nasledovalo vytvorenie pracovnej skupiny, kde boli aj zastupcovia členských štátov, mimovládnych organizácií, priemyslu. A oba tieto typy stretnutí boli vždy otvorené, pozvánky neboli e, inkluzívne, takže prístup tam bol, e, povedomie tam bolo už vtedy, takže to by malo byť jasné. A plus, e, tak či tak, sme zorganizovali viacero prezentácií počas rôznych verejných podujatí, takisto aj vo výskumných publikáciách sme zverejnili naše výsledky, takisto boli na našej internetovej stránke. Takže mm, vôbec nejde o to, že by sme neboli naše informácie zverejnili. Vždy boli e, k dispozícii zverejnené, boli od začiatku. A potom, pokiaľ ide o eh, teda tú druhú otázku, odpovie kolega, áno, prístup k tomu softvéru pre e, eh, prípade testovania to pravdepodobne nie je e, otázka. Ak dostaneme informáciu o tom, čo sa stane e, s softverom, tak je relatívne jednoduché e, otestovať, či sa to implementovalo tak, ako e, to popísal e, automobilový výrobca. To nám e, umožňuje v prípade testovania zistiť, či sa vozidlo správa tak, ako popisuje výrobca, alebo odlišne. A ak odlišne, tak je to jasná indikácia toho, že niečo výrobca nevysvetlil. Takže nezaujíma vás, ako sa to robí. Ide iba o to, ak je to popísané, musíte zistiť, či to naozaj tak je, ako to popisuje výrobca. Takže ak máte v budúcnosti prístup k softveru, budete môcť detekovať e, rušiace zariadenia, aby sme sa nedostali do podobnej situácie v budúcnosti? Dúfajme, že to bude možné dokonca bez prístupu k softveru. To som sa snažil povedať. Pán Skiliotis. Uh, Ďakujem. Snažím sa E, spýtať, e, že je jasné, že v roku 2013, v tejto vašej správe z roku 2013 dokázali, boli tam indikácie, tak povediac, e, existencie rušiacich zariadení, že tieto by mohli zmeniť výsledky. Ide o určitý typ podvodu. E, potom položili e, viacerí kolegovia túto otázku, napríklad kolega Zorina, ale vy ste nezodpovedali na túto otázku, či komisia bola informovaná, koho ste informovali. Pretože samozrejme výskumné centra majú svoje povinnosti v tejto oblasti. Ak je tu podozrenie podvodu občanov, máte povinnosť informovať v prvom rade komisiu, ale aj členské štáty. Z toho, čo ste povedali, sme nepochopili, či ste e, poskytli adekvátne a korektné informácie. E, Už pretože e, workshop, no neviem, či sú to informácie. A JRC je zodpovedné za informovanie, aby sa zabezpečila adekvátna miera ochrany. So let me come back again. Um... Dovolte mi, aby som sa opäť vrátila E, k tomu, e, vysvetlili, vysvetlili sme v, v e, správe, prečo potenciálne tam boli rozdiely. My sme nevarovali, že to potenciálne mohlo byť, by mohlo byť spôsobené prítomnosťou rušiacich zariadení. A ja naďalej opakujem, že našu prácu sme iniciovali spolu s komisiou, s bývalým DG Enterprise. Nie je to niečo, na čom by sme boli začali spracovať my sami z vlastnej iniciatívy. Okrem toho, správa, ktorú spomínate z roku 2013, e, samozrejme komisia svojho času o tom vedela, oni sú spoluautori, oni sa to nerozvedeli na workshope. E, prečo sme povedali e, toto o tom workshope, bolo že otázka zaznela, ako boli informované členské štáty. Preto som spomenula workshop, aby som povedala, že, to, že tento workshop bol otvorený e, členským štátom. Takže komisia je spolu autorkou našej správy, financovala túto prácu a samozrejme nemusela čakať na workshop, aby sa dozvedela výsledky. Workshop, e, tým som chcela iba ukázať, že išlo naozaj o že to bolo naozaj otvorené e, pre všetky strany. Informovali ste e, komisiu, boli tam nejaké e, e, návrhy možných ďalších krokov do budúcnosti. Áno, oni sú spoluautormi, ako som povedala, takže oni to okamžite vedeli, lebo sledovali našu prácu. A kroky, ktoré nasledovali, bolo vytvorenie pracovnej skupiny, o ktorej som vám povedala, ktorá začala pôsobiť v roku 2011 a cieľom tejto pracovnej skupiny bolo zlepšiť testovanie, aby sme mohli zlepšiť e, proces e, testovania emisí. To bol mandát tejto pracovnej skupiny a tiež to bola otvorená pracovná skupina, nie uzatvorená. A napokon pani Deli. Euh, logiciel Ďakujem pekne. Takýto podvodný software, či už je alebo nie, ale namerali ste veľké rozdiely medzi normami a medzi emisiami pri niektorých vozidlách. Ale vy ste tieto informácie neposlali členským štátom, aké sú to značky, aké sú to konkrétne eh, modely. A kto to mal podľa vás namiesto vás eh, spraviť? Kto eh, mal byť informovaný? Prečo ste to nespravili vy? A kto to mal spraviť, keď nie vy? A ďalšia otázka. Eh, Rejtiel jednotky pre energiu a dopravu, energetiku a dopravu je ešte stále vo funkcii alebo nie? A pokiaľ vo štutok odstúpil, tak prečo? Z akého dôvodu? Ďakujem. So, never mind. The, like I, as I explained earlier, the... Ako som predtým vysvetlila, My sme e, nevykonávali e, túto, tento výskum e, z dôvodu nejakej policajnej činnosti, nejakého dohľadu nad typom nejakého auta, nejakého výrobcu išlo o, e, teda zámerom štúdie bolo zlepšiť metodiku pre testovanie, vychádzajúc zo skúseností v prípade ťažkých užitkových vozidiel na základe legislatívneho balíčka z roku 2007. A už som vysvetlila, že my sme e, tu nemali takýto mandát dohľadu, pretože išlo o výskum, ktorého zámerom je neustále zlepšovanie technológií, aby e, sa napokon stále zlepšovali limity e, emisí oxidov dusíka. členské štáty vedeli o týchto výsledkoch, pretože aj pracovná skupina, aj workshop boli otvorené aj im, im ich zástupcom. A otázka, pokiaľ ide o typy aut alebo výrobcov, e, tam nešlo o výrobcov alebo o typy, tam išlo o, hlavne o benzín versus diesel a preto sme naše e, auta e, si zobrali z požičovne. Našim zámerom bolo porovnať určité kategórie, ale nie teda z pohľadu rôznych značiek. A, e, a Alois e, je e, jedným z vedúcich týchto, týchto oddelenia a ten ktorého ste spomínali, nebol prepustený. Neviem, aký typ informácií je vám k dispozícii. Celé JRC bolo preorganizované a súčasťou tejto tohto preorganizovania bolo aj že e, vysoký manažment a stredný manažment sa presunul do nových e, pozícií, ale on je ešte stále zamestnaný, nie, nebol prepustený, nikto nie je prepustený, každý má naďalej svoje pracovné miesto. No, you don't, it's Mrs. Deli <laughs> who's asking the question. So nobody, nobody has been... No, est-ce que vous pouvez nous préciser... Mrs. Deli, Mrs. Deli,

stále vo funkcii, zodpovedný ten inštitút. Nikto, ako som povedal, nebol prepustený ani vyhodený. Tiež máme v komisii istú mobilitu, kde manažery... Prepašte. No, No, no, the JRC has been planning... Nie, RC, tú stratégiu e, plánuje od minulého roka. Začala sa, mali sme externú, externé hodnotenie nášho pracovného programu a v rámci toho toho hodnotenia sme boli požiadaní, aby sme tiež e, tú stratégiu vnímali tak dlhodobejšie a v rámci tej stratégie sme sa pozreli na organizáciu našej práce a e, tá organizácia implikuje aj spôsob, akým manažment ale pracuje, ale aj ako funguje štruktúra, takže to je vec, ktorá od minulého roka funguje. No, no, no, Mr. Thomas, Mr. Thomas if, if there is an issue related to our... Eh, ak máte nejaký problém týkajúci sa našej práce, organizácie JRC, k tomu sa ešte dostaneme, nebojte sa, ak je tu prepojenie, ale nepáči sa mi eh, spôsob, ako toto prebieha. Okamžite dostanete slovo, samozrejme, na zasadnutí koordinátorov sme e, diskutovali a e, naše diskusie sú niekedy e, ťažké, ale predsa len sa napokon dohodneme na určitej pracovnej metóde, ale ak potom nejaká politická skupina sa od toho odchýli, je to pre mňa naozaj veľmi zložité. Ak by každý začal robiť to, čo chce, tak by to nebolo možné. Takže prosím, ak máte nejaký problém, vrátime sa k tomu na zasadnutí koordinátorov. Ak chcete zmeniť našu pracovnú metódu, nie je problém, ale o tom rozhodneme na úrovni zasadnutia koordinátorov. Pán Karinč. Eh, požiadal by som vás, aby ste boli oveľa prísnejšia pri eh, alokácii eh, času. Všetky politické skupiny chcú položiť svoje otázky. Každý z nás má ešte veľa práce dnes, takže nie je korektné, aby jedna skupina mono, si brala monopol na čas. Takže prosím, buďte prísna pri alokovaní času budem, ale zároveň tu potrebujeme mať nejaké, nejakú vyváženosť. Ak zaznie nejaká zaujímavá otázka, Niekedy odpoveď je dôležitá, vtedy je možné e, prejsť aj za e, časový limit, ale samozrejme treba tu mať vyváženosť. Chcela by som teraz ukončiť e, toto prvé vypočutie. V prvom rade, ak máte dodatočné otázky, môžete ich položiť písomne a dostanete odpoveď. To poprvé. A po druhé, ako som povedala na úvod, chcem to ale opäť zdôrazniť, E, my e, urobíme e, návštevu tohto centra, budeme mať ďalšie možnosti položiť otázky, bude to v júli, takže zorganizujeme to. Po tretie, ako som povedala na úvod, žiadali sme o veľa dokumentov. Jedným z nich je zápisnica zasadnutí všetkých týchto expertných skupín aj RD, aj LDV, ak e, mali by sme ich dostať do 10-15 e, dní najneskôr a budú k dispozícii pre nás všetkých. Ako ste videli, bolo veľa otázok. E, musím povedať, že sme nedostali odpovede na všetky z nich, ale chcem vám poďakovať za to, že ste prišli a za to, že ste odpovedali. Ďakujem veľmi pekne. And now, no. I would like to move to point um, four, which is Chcela by som teraz prejsť eh, k bodu 4, teda k ďalšiemu eh, vypočutiu a chcem poprosiť pána Vincenteho Franka, aby prišiel medzi nás. Thank you. Okay, colleagues, since the time is very... Dobre, kolegovia, keďže máme e, e, veľmi málo času, navrhujem, aby sme prešli k bodu 4 nášho vypočutia e, vypočutie Medzinárodnej rady pre čistú dopravu. Všetci ste dostali odpovede eh, na predbež, naše, naše predbežné eh, písomné otázky. Sú to veľmi zaujímavé odpovede, takže prosím, tieto otázky nekladte znova. Ja by som poprosila teraz pána Franka, aby nám stručne v maximálne v desiatich minútach eh, popísal situáciu. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, vážení členovia výboru. Volám sa Vicente Franko a som e, súčasťou ICCT, Medzinárodnej rady pre čistú dopravu. E, sústredím sa okrem iného na emisie e, vozidiel. Mojou úlohou je pomáhať výboru v oblasti meraní. ICCT je nezávislá výskumná organizácia, ktorá sústredí hlavne na mal e, na ľahké a ťažké e, užitkové vozidla a e, snažíme sa pomáhať agentúram vypracovávať efektívne, efektívnu legislatívu, ktorá by chránila zdravie a klímu. Snažíme sa pomáhať pomocou presných informácií. S verejný sektor, aj mimovládne organizácie s našimi klientami, e, napríklad e, e, Európska komisia, Európska námorná agentúra, orgány zaoberať za ochranou životného prostredia v USA, takisto aj podobné v Indii, v Mexiko, Brazílii. A, a Máme osobitný konzultačný e, status e, na poli OSN a e, zúčastňujeme sa aktívne práce ekonomického výboru OSN v oblasti testovania vozidiel. Budem sa sústrediť na teda testovanie oxidov dusíka počas, teda, testov, počas skutočných podmienok a jazdy čo sa ukázalo ako veľmi problematické, obzvlášť pokiaľ ide o dízlové automobily. Ide o veľmi, zloži, e, veľmi e, nebezpečné e, zlúčeniny, ktoré sa kombinujú aj s ozónom, čo je súčasťou smogu. Má to veľmi, majú veľmi negatívny vplyv na zdravie, redukujú funkciu pľúc. Maybe felt a tie dopady môžu vnímať aj ľudia, ktorí sú e, zdraví inak, ale najmä ľudia, ktorí majú astmu, deti alebo starší ľudia, tí to vnímajú najviac. A niekedy dokonca to môže viesť aj k predčasnému úmrtiu. E, a e, práve motorizm, ktorým spalovaním sú zdrojom takýchto NOx, pričom súčasné emisné standardy v Európy si vyžadujú využívanie e, spôsobov, ako obmedzovať e, emisie NOx v rámci dieselových aut, čo ale vôbec nie je jednoduché, e, e, pretože e, za posledných 18, e, teda 15 rokov normy pre emisie NOx z dieselových aut sa stávali čoraz prísnejšími a teda do istej miery sa tie emisie znížili o trochu, ale e, v realite to nie je tak rýchle ako v rámci toho regulačného limitu. Keď sa pozrieme na súčasné e, normy e, v roku 2014, tie sú vyššie ako um, tie limity, ktoré boli v rámci Euroframe ešte roky predtým uvedené. Čiže až 7 sa prekračuje, prekračuje ten regulačný limit v realite, čo najväčší rozdiel, kedy boli tieto štandardy v Európe eh, prijaté. Vedecká eh, komunita v Európe si postupne uvedomovala, eh, že tieto emisie NOxov z dieselových vozidel sú vyššie než deklarované, a to už pred rokom 2015. Tieto vyššie emisie Nastavené, najmä, keď sa výrazne auto zrýchluje, teda e, jeho rýchlosť výrazne zvyšuje, alebo napríklad keď ide do kopca, ale toto v rámci laboratórneho testovania nebolo zohľadnené. USCPA je kalifornský orgán, ktorý zistil, že Call Volkswagen používa tieto ručia, rušiace zariadenia. Vlastne to všetko sa udialo v rámci tohto postupného uvedomovania si eh, týchto skutočností. A eh, je to súčasť aj eh, výskumnej agendy ICCT. Pričom sú tu veľké dokumentované rozdiely medzi uvádzanými emisiami a medzi reálnymi emisiami, ktoré môžeme merať. V oktobri bola štúdia ICCD, kde bolo napísané, že priemerné NOx emisie z vozidiel boli 7 krát vyššie ako sú e, regulačné limity a vo väčšine prípadov tie rozdiely neboli výsledkom extrémneho šoferovania, ale vyplývali z normálneho bežného e, šoferovania. Štúdia poskytla jasné dôkazy skutočných problémov v oblasti e, noxových emisí, emisí v súvislosti s dieslovými vozidlami. Takisto sa tam ukázalo, že technológie pre e, čisté diesle v skutočnosti existujú a niektoré tie vozidla mali e, emisie, ktoré boli podobné tým limitom, buď tesne vyššie alebo dokonca nižšie. Čiže tie technológie sú k dispozícii, ale nie sú také politiky, aby sme motivovali výrobcov tie technológie používať a kalibrovať ich takým spôsobom, aby sa kontrolovali emisie NOx. A to nielen v rámci testových cyklov. Tuto je grafická ilustrácia rozmeru tohto problému a analyzovali sme malé množstva cestných dát v rámci Euro 6, eh, v rámci tých ťažkých kamionov a zistili sme, že moderné dízlové kamiony eh, majú nižšie emisie NOx než dízlové auta Euro 6. Podľa nás v rámci testovania eh, tých PM, ktoré sa používali v prípade ťažké vozidela, v prípade ľahkých, to je veľmi dôležitý faktor, pokiaľ ide o e, výkon týchto kamionov. Čiže takéto testovanie je veľmi dôležitá súčasť e, každej stratégie e, vymáhania nejaké regulácie. Keďže máme teraz teda novú reguláciu, Európska komisia začala podnikať isté kroky, ktoré budú vylepšovať tento systém e, emisí NOx. Napríklad pokiaľ je typové schvalovanie, to je veľká novinka. A myslíme si, že tieto regulácie, ktoré sa navrhujú, by mohli byť ešte výrazne posilnené. Ako som už povedal, takéto testovanie je dôležitou súčasťou takéto stratégie vymáhania a pravidel, pokiaľ sa bude rozširovať zábere legislatívy RD aj e na ďalšie e, vozidla. Bude to na prospech e, reálnych emisí a vďaka tomu lepšie zohľadníme vlastne údaje v rámci celej flotily vozidiel a v skutočnosti by potom tie hodnoty mali byť prispôsobené smerom dole, tak aby sme boli v súlade so súčasnými technológiami. Transparentnosť je veľmi dôležitá aj pre teda, našu verejnosť a takisto aj nový rámec pre typové schvalovanie aj legislatív v oblasti RD by mali e, poskytovať ďalšie informácie verejnosti, pokiaľ je testovania výkon alebo vrátanie testovacích výsledkov. E, tu sa jasne hovorí napríklad o tom, ako tie e, laboratórne testy dobre alebo nie tak dobre simulujú reálne podmienky. Máme tu isté nejasné otázky, pokiaľ ide o to, aké, akým spôsobom výnimky zo zákazu e, takýchto rušecích zariadení v praxi v Európe fungujú. Potrebujeme dobré reportovanie a systém schvalovania pre používanie akýkoľvek alternatívnych emisných e, kalibrácií a my vychádzame z e, parametrov ako napríklad teplota a ďalšie, a pričom je povinnosťou výrobcov, aby poskytli kvalitných expertov na technické úrovni pred typovým schvalovaním. E, aby bolo dokázané, že takéto testovanie potrebné, že dané alternatívy neexistujú. Takže ďakujem za to pozvanie a teším sa na vaše otázky. <laughs> Uh, ďakujem pekne. Takže opäť otázky, 5 minút na otázku. Pani Zalo, pán Zalova, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem, pán Franko. Mám otázku. Skade vyplýva ten záujem vašej organizácie o študovanie rozdielov v rámci emisí. Niektorí ľudia hovoria, že oficiálnym spôsobom e, boli informované túto zo strany komisie. Chcel by som vedieť, či ten záujem z vašej strany vyplýva z nejakej informácie, ktorá sa vám dostala zo strany Európskej komisie. Ak nie, ak to nebolo cez komisiu, tak prečo ste začali pracovať e, a robiť toto vyšetrovanie, pretože v oktobri 2014 vaša inštitúcia uznala prostredníctvom práce, ktorú vykonávala v rámci Európskej únie, to, akým spôsobom e, Európska únia je istým precedentom pre ďalšie regióny na svete, pokiaľ je používanie e, prenosných zariadení na meranie emisí Takže sa chcem spýtať, e, aký názor máte, pokiaľ ide o to, aký spôsobom zachovala Európska komisia a takisto aj členské štáty v tejto otázke. Ďakujem pekne pánu Franko, ďakujem pekne pani predsednička. Oh, sorry. Thank you for your question. Ďakujem za tú otázku. Alebo otázky záujem ICCT o študovanie reálnych emisí NOx e, z dízlových vozidiel, je vozidiel e, vyplýva z toho, že sme časťou e, vedeckej komunity a bolo vo všeobecnosti známe, že to je otvorená otázka v rámci nariadení, ktoré sa týkali dopravy. Čiže nebol to nejaký iný dôvod. Bola to proste téma v rámci výskumu taká otvorená, bolo to pre nás také zjavné, zjavná, zjavná, zjavný kandidát, e, kde, prečo teda na tejto téme pracovať. Nepovedal nám to nikto, e, niekto z komisie. E, neboli teda, teda boli e, e, isté dokumenty v tomto duchu. Európska komisia nerozhoduje o tom, aký máme výskum e, vykonávať. Vy ste spomenuli tú štúdiu za 2014. Povedali ste, že my sme povedali, že komisia vykonala skvelú prácu. Gran Trabajo ste teda povedali po španielsky. Neviem, či to tak doslova úplne bolo, ale v každom prípade my sme pochválili komisiu za to, že započ- zač- začala tú skupinu RD Eurocon 2001, ako som povedal v mojom vyhlásení. Meranie emisí v rámci e, PEMS to je veľká inovácia a myslím, že bolo celkom férové za túto vec e, komisiu e, pochváliť, pretože to bola zaslúžená pochvala, tak povediať, takže sme to spravili preto. A toto asi súvisí s vašou poslednou otázkou, pokiaľ ide o môj názor, pokiaľ ide o aktivity komisie. Asi ste hovorili o komisii, respektíve členských štátoch od roku 2011, či do roku 2015, alebo aj, aj. Dobre, takže pôjdem po roku 2011 a ja som povedal, že si myslím, že komisia mala správnu diagnózu už aj predtým, ako e, bola vôbec nejaká choroba. Chcel by som zdôrazniť načasovanie úvodu alebo zavedenia vozidiel Euro 6. Tieto vozidla sa dostali na trh iba v roku 2012 a bol veľmi malý počet modelov, ktoré boli v dispozícii v roku 2012. Myslím, že 2011 neboli žiadne. A napriek tomu komisia už e, videla, že by mohol byť problém, pokiaľ sa teda niečo konkrétne nebude konať. to konkrétne malo byť vytvorenie ďalšieho testu s nejakými prvkami náhodnosti, ktorý by ktoré by mali tie obmedzenia. Nie je to iba slabosť rámca proti tým všetkým zariadeniam, ale svoj času sme si skôr možno mysleli na to, že málo sú tam e, zareprezentované tie cyklo NDC, pretože teraz sa na ako cyklus e, typové schváľovanie používa taký cyklus, ktorý je veľmi jemný a emisie NOx dieselov e, rastú, čím je vyšší náklad a pokiaľ zestujete s malým nákladom, tak môžete mať teoreticky aj reálne emisie, ktoré sú vysoké bez ohľadu aj na to, že by tam bol, bolo nejaké rušacie zariadenie. Ďakujem pekne, pán Franko, za vaše jasné vyjadrenia. Mám tri stručné otázky. Ako ste už takisto jasne povedali, prezentácii, tak to, že sa nedodržiavajú emisie to no, nie je nič nové. Otázka teda znie, vaša organizácia študovala tieto otázky ešte pred rokom 2013, alebo ste začali až potom? A potom druhá otázka, rozdiel medzi EU systémom a medzi americkým systémom. E, ja myslím, že jeden hlavný rozdiel je ten, že v Európe to, ako testujeme, to sa zverejňuje. E, Čiže všetci to vedia. V Amerike to e, je skôr e, tajná informácia, že čo podľa vás vytvára lepší, e, lepšie rovnaké podmienky pre všetkých a uľahčuje prácu organizáciám, ktoré vymáhajú tento súd. A potom v písomných odpovediach ste povedali v otázke 3, že tieto všetci zariadenia môžu byť detekované v rámci existujúcich testovacích metód to ja som si vypočul JRC a oni nám povedali, že nie je možné v rámci súčasných e, technológií, respektíve, že oni potrebovali hĺbšiu a sofistikovanejšiu analýzu a že nemali zdroje potrebné na takéto niečo. Máte pocit, že keď hovoríte o dos- disponibilných nástrojoch a testovacích metodách, je to veľmi náročná, a teda cenovo náročná vec, ale máte pocit, že ERC by boli, mohli tieto e, rušacie zariadenia takisto detekovať. Ďakujem. Ďakujem pekne za otázky. Pokiaľ ide o tú tému NOx emisie a dyslovenie, to samozrejme nič nové. Myslím, že ICCT k tomu už mala nejaké štúdia, štúdia najmä pokiaľ ide o tie ťažké vozidla ale ja konkrétne som dostal za úlohu robiť výskum v tejto, k tejto téme v roku 2013 50% alokácie môjho času e, sa týka tejto témy. Nakoniec som pracoval v tejto téme až 90%, pretože to bolo toľko e, zaujímavé. A teda hovorím ako 2013. Čiže áno, mali sme nejaké práce k tomuto, ale týkalo sa najmä tých ťažkých vozidel. Povedali ste, že v USA používajú, teda že to je tajomstvo, akým spôsobom oni testujú. V USA certifikujú emisie s konkrétnym formou testovania v rámci cyklov, tak ako to aj my v Európe testujeme. Čiže to, čo, o čom hovoríte vy, je taký nový prístup agentúr EPA CARB ktorý bol prijatý po škandále Volkswagen. Myslím, že oni vtedy poslali e, list výrobcovi, kde bolo napísané, že odvtedy oni budú testovať vozidla e, s tými PEMS e, v rámci náhodných cyklov, tzv. remote sensing aj ďalšími technikami, ktoré neboli detailne opísané. Myslím, že to je pozitívna vec. Ak chce, čiže nejde o emisnú certifikáciu, to je skôr screening, pokiaľ ide o rušiace zariadenia. A funguje to celkom dobre, lebo to zavádza istý prvok náhodnosti. Určite nepotrebujete mať protokol na detekciu rušiacich zariadení, pretože z definície takéto niečo nefunguje, nemôže to byť protokol, musí to byť e, istý, istý súbor nejakých nástrojov alebo fint, trikov, ak to môžem tak e, neformálne povedať, ale teda takýmto spôsobom to funguje, potrebujete za niečo mať k dispozícii, pretože neviete, ako presne rušiace zariadenia vyzerajú, ako fungujú, takže neviete, čo pre ne hľadáte, takže tie zdroje nemôžete otvoriť. sme, že boženské zariadenia môžu byť detekované v rámci súčasných nástrojov a metód. Túto otázku sme interpretovali takým spôsobom, že sme domýšľali, či sa pýtate na to, či je potrebný nejaký nový vynález, ktorý ešte nie je k dispozícii, alebo či je potrebný nejaký nový prototyp na to, aby boli detekované rušiace zariadenia. V tomto zmysle naše odpovede nie. Vy môžete používať napríklad tie PEMS, Môžete používať náhodné cykly alebo iné techniky, iné nástroje, pokiaľ ide o metódy, ktoré už máme k dispozícii na to, aby sa e, robila taká, taká detekcia tých všetkých zariadení. To ale neznamená, že to je ľahké, alebo že to je jasné, ako takéto niečo má prebiehať. Je to naopak veľmi náročná úloha e, takýto, takéto všetky zariadenie detekovať, ale z hľadiska instrumentálneho si to nevyžaduje nič, čo by momentálne neexistovalo alebo nebolo k dispozícii. Mm, Dobre, takže to už bolo 5 minút, ďalej pán Kác, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán Franko. To som si za, vypočul s veľkým záujmom. A moja otázka sa týka grafu, ktorú máte, ktorý máte v prezentácii na strane 5, to je z vášho zhrnutia na strane 3 vašej štúdie. Tam máte E, napísané jednotlivé vozidla, dne ich máte zoradené a všetci sa sústredujú na tie, ktoré e, nie sú v súlade, teda že tam je ten priemer okolo 7 nedodržania teda, alebo pre, e, e, teda nedodržania ale sú tam aj tie, ktoré dodrž, dodržiavajú tie hodnoty. Čiže to je pre mňa zaujímavé, že máme vozidla, ktoré v realite už splňajú tie normy. Otázka pre vás je, to je zaujímavé čo teda táto firma robí dobre. Čo je, je to menší motor, je to väčší motor? E, čo to je za motor? Môžete nám povedať, aká firma to vyrába, aké je to značky vozidlo? Čo to je za vozidlo, ktoré dokáže tieto e, limity splniť? Takže tá technológia zjavne existuje. Táto konkrétna firma, alebo aspoň tento konkrétny model, e, to dosahuje? Je to, čo je to väčší motor, tým pádom nemá také vysoké otáčky, alebo ako to je? One car out of 15. To je jedna z časť z 15, eh, ten žiaľko, tak by ste povedali. Ja môžem povedať eh, eh, o tom, tej zmesi, ale v tom sa vrátim neskôr. Čiže pokiaľ ide o tie údaje, tá pek, pekná vec, pek, čo je pekné na PEMS je, že vždycky je výsledok iný. Môžete e, jazdiť autom za rôznych podmienok a vždy dostanete ten výsledok e, so všetkými údajmi, signálmi a my ako e, výskumníci my máme naozaj radi PEMS, ale má, toto vozidlo má jednu hodinu výsledkov za sebe, testovali ho testovací analytici, testing house z Británie, toto sme zakúpili, tieto údaje od nich a výrobca nie je uvedený v správe ako takej, ale keďže EPA v podstate e, vy, e, vylúčila BNB a Volkswageny z tej štúdie vo veste západnej Virginii a ja vám nakoniec môžem povedať, že to je že to BMW. Čiže nakoniec to je PMV a to je model, ktorí VMVčka sú veľké a menšie. V Európe máme daňové výhodu a motiváciu kupovať menšie motory. Nielen v Belgicku, aj v iných krajinách môžete dať nižšiu daň, ak ide o, nižší, o menší motor. Je to prípadne možno väčší model BMW eh, a technológie a, a je tam taká politika, pretože možno, že naša politika e, podpory menších e, motorov bola možno, že nesprávna, čiže možno byť, že to bolo malo byť naopak, malo to byť 20 e, GT, nie je to správa, ja vám to môžem povedať, lebo my máme tieto dáta, čiže pre nás ženy to je aké veľké auto, to je ako trojkový rad, čiže nie, taký stredne, také, pre, pre mňa je to dosť veľké auto, ale je to stredne veľké auto. Čiže keď pre vás je to dosť veľké auto a ten motor je silnejší, asi dvolitrový. Nič také zvláštne na ňom nie je. Ale vrátim sa vašej otázke. Je pravda, že pre malé, menšie motory ten trend na trhu a my to budeme mať aj v našej správe za september o týchto technológiách pre osobné autá, že technológia by mala byť LND, čiže ktorú možno E, má priemerný výkon. Čiže vy hovoríte, že možno v našej legislatíve, aj v našich národných legislatívach, keď podporujeme, aby kupovali si spotrebitelia menšie dizlové motory, tak vlastne e, sme, je to celé kontraproduktívne pri redukovaní e, NOXov, lebo ako vidíte, menšie motory majú horšie výsledky. Nie, hovorím, že malé vozidla sú vybavené skôr technológiami, ktoré sú horšie No, čiže majú tým pádom, hovorí poslanec, eh, horšie e, noxy výsledky. A pr, e, e, panelista hovorí, že ak to takto vyvodzujete, tak možno, že to takto sa dá implikovať, ale nemôžem to takto vyhlásiť. Jedna vec je umiestnenie vozidla, z, e, aj turbo nabíjanie a podobné veci. Je to treba dať do, do matice so všetkým, aj s emisiami a podobne. Je to veľmi komplikované. Pán Palucci. Ďakujem, doktor Franko. Vážim si vašu odpoveď na otázku číslo 6. E, teraz sa snažme e, teraz dať bokom e, fair play. a povrajte mi prosím rýchlo na moje otázky. Pokiaľ ide o vašu odpoveď na otázku číslo 3, hovoríte niečo zaujímavé. Hovoríte, že sú technické nástroje na odhalenie manipulačných zariadení, ale s aktuálnymi normami je e, ťažké rozlišiť medzi tým, čo je legálne a čo je nelegálne. Správne som to pochopil? Prvá časť odpovede sa týka nástrojov. Čiže môže byť, že to zariadenie, to vypínacie, e, v takom prípade musíte vedieť teda, čo hľadáte. Že či E, napríklad e, nejaká úprava výfuku alebo kalibrácia už predstavuje také e, rušiace zaradenie, to presne vyjadruje aj nariadenie. Ak nie je celkom jasné alebo nie je istota z nariadení, to potom nezáleží, či máte. Potrebujeme jasnejšie právne úpravy. Ehm, ehm. Áno, um, um. asi je, pán doktor presne trafil kniec v hlavičke, že potrebujeme lepšie hodnotiace kritéria. Myslím, že to je to správne slovo. Myslím, že komisia na tom už aj pracuje. to je niečo, čo už americké orgány majú. Majú presné popisy situácií, za ktorých E, môžu e, byť posudzované alternatívne kalibrácie, ako deaktivovať systém a deaktivácia je aj povolená, aj technicky odôvodnená a takéto dokumenty v Amerike existujú, ale v Európe nemáme. Takže takéto manipulačné rušiace zariadenia sú nutné. Nutné prečo? Je otázka. lei sa che questo viene richiamato nel punto 5. Spomína sa to v bode 5, dva európskej normy. Výnimka, výnimka, ktorú potrebujú eh, motory za určitých podmienok. Čiže vy hovoríte o tej výnimke, eh, ktorá umožňuje tým eh, plniacim vozidlám, pokiaľ sú v ochrane E, aby boli použité v motore, ale je to treba technicky odôvodniť, pretože ak nie je jasné e, vysvetlené, že kedy môžu tieto výnimky platiť, tak sa môžu uplat- otvárať vlastne priestor pre zneužitie. A naozaj môže to byť, e, sa môže z toho stať medzera, ktorú treba riešiť. Ďakujem ešte. Ďalšia rýchla otázka vo vašich odpovediach veľmi prísne hodnotíte diesel. Ehm, ehm, sú kompatibilné s dieselom e, e, prechody na iné typy motorov? ICCT e, predstavuje diagnostiku technológia. My nemáme radi špinavý diesel, my, nám sa páči čistý diesel. A sme si istí, že to môže byť aj súčasťou budúcnosti, aj technologického mixu. Pre, nie je dôvod, prečo by sme... Nerozumieme si? Nedal som vám všeobecnú otázku, rád by som to lepšie pochopil. Áno, môže byť čistý diesel alebo špinavý diesel, ale keďže sme v období prechodu smerom k hybridným motorom, v tomto prechodnom období je jednoduchšie e, urobiť túto hybridnú kombináciu s dieslom alebo s benzínom. Môžete mať... E, Môžete mať hybrid aj z e, dieslu, aj z benzínu, ale zrejme nákladovo sa veľmi neoplatí mať naftový hybrid e, asi, pretože sú s tým spojené veľké náklady. E, na trhu nie je veľmi veľa dízlových hybridov a zrejme je tam ekonomický dôvod aj na efektívnosť nákladov podľa mňa. Posledná krátka otázka. Ak sa nemýlim, pracovali ste v spoločnom e, centre ISPE, potom ste leteli do Ameriky a keď sa pozrieme na výsledky, mali ste e, tam viac e, slobody, viac možností. Work in the US. Už ja pôsobím v Berlíne, ne, ne, nepracujem v Spojených štátoch. Jednoducho je to iné prostredie, pretože nepracuje sa vládu a byť e, výskumníkom pre NGO, v tom sú určité možno podobnosti, ale necelkom rozumiem po podstate vašej otázky. Mne sa páčilo pracovať pre obaj organizácie. Pani Gurley, nech sa páči. Talent... Ďakujem pekne. Nuž, e, ja, e, prácu, ktorú vykonával ICCT, bola instrumentálna a vlastne tým pádom vlastne sa dostali Američania k DFID e, zariadeniam, teda rušiacim zariadeniam a oni ho mohli odhaliť, pretože bol rozdiel medzi testom v laboratóriu a v, e, na ceste. A toto vlastne sa deje aj v Európe a ICCT bol takisto do toho zapojený, takže my sme si už aj predtým vypočuli aj z JRC pomerne dosť dlhodobú históriu, E, teda tých rozdielov medzi cestnými e, prenosnými menačmi a typovým schvalovaním. Takže môžeme teraz z toho vyvodiť, že pravdepodobne e, by sa v Európe, že sa pravdepodobne využívali tie rušiace zariadenia v Európe, alebo poviem to opačne, môžeme z toho vyhodiť taký záver, že tieto zariadenia neboli používané v Európe. odpoveď. Keď hovoríte o rušiacich zariadeniach v Európe alebo vypínacích zariadeniach, myslíte európske právo. A to, tam môže to mať v Amerike inú, inú interpretáciu. V Európe e, máme vysoké e, emisie dusíka, oxidov dusíka. Či to pochádza z tých rušiacich zariadení, to vám povedať neviem. Nie, poslankyňa hovorí, e, moja e, pointa je v tom, že američanské vedci e, keďže videli ten rozdiel v tých výsledkoch, tak išli to preskúmať. A sa pýtam, že či európsky výskumníci si dali tieto dve veci do súvisu. A či to vyšetrili aj európske orgány niektoré aby zistili, že od čoho pochádza ten rozdiel. Keď hovoríte o tom, že e, výskumníci e, to, to zistili, e, hovoríte o západnej Virginii? Nie, ja hovorím o práci ICCT. No, že možno by sme si to mohli vysvetliť. My sme ne, neodhalili e, zrušiace zariadenie. My sme zistili veci, veľký rozdiel medzi e, tými emisiami e, v pohybe a v, v labáku a tento bol rozdiel pomerne veľký, pretože keď sa pozriete na ten slajd, ktorý som vám ukázal predtým, americké vozidlá sú dosť e, e, dosť, dosť veľkými poručovateľmi a tie, ktoré sme testovali, mali z normu asi Euro 6 a tieto no, emisie boli merané e, v cykle, ktorý bol náročnejší než európsky cyklus. Tomuto všetkému rozumiem, ale jednoducho napojili si tie dve informácie, keďže tam bol taký veľký rozdiel. Stálo to za to ísť hľadať niečo také ako rušiace zariadenie. A či už to bolo West Virginia alebo inde. Čiže ja sa vás pýtam, že či k tomu malo dôjsť aj v Európe nejak, niekde, alebo či sa to udialo a či môžeme z toho vyvodiť záver, že keď je tam e, taký veľký rozdiel, že z toho môžu vyplývať, že došlo k nejakému rušeniu počas testovania veľmi e, čestná od, e, odpoveď. E, pred Volkswagenovým škandálom sme naozaj nemali žiaden výskumný program na odhalovanie takýchto vypínacích zariadení a naozaj do septembra 2015 sme o tom nemali Čiže vlastne vo vašom výskume nie je nič, čo by nám mohlo určiť, že či to zariadenie už bolo v Európe alebo nie predtým. Vyzerá to tak, že sa e, niektoré vozidlá preukazujú vysoké výsledky e, oxidov dusíka. Ale či to je e, z dôsledku týchto zariadení, to si vyžaduje dlhodobé testovanie a Američania to skúmajú dlhé mesiace a už od roku 2014 a nie je to úlohou mimovládnej organizácie vykonávať takúto úlohu, to je úlohou orgánov štátnych. No, že ja tiež nemám žiadne kvalifikácie, ale ja sa len dívam na tie závery. A závery z tých údajov sú, a že otázka potom je, že či ICCT mohlo niečo navrhnúť, e, že čo má EU skúmať, aby zistila, že či ozaj boli použité tieto vypínacie zariadenia. Nož je to zajímavé, je to trošku ne, nesúvisiace, ale môžeme už prejsť z druhej časti tejto štúdie, ktorú som poukázala. Tá, poukáže, tá uvádza oveľa viac vozidiel, asi 30, viac ako 30 vozidiel. A v podstate my chceme publikovať aj tie ďalšie údaje ktoré vám môžu, umožňujú vystupovať, odkiaľ pochádzajú tie vysoké výsledky, ale toto všetko ešte je vo fáze prípravy. Predsednička sa pýta, kedy? No niekoľko mesiacov to potrvá. Ďakujem pekne, teda pán Federle. Vaše, naše štúdie potvrdzujú rozdiel medzi um, výsledkami NOXov v laboratórii a v, no, pri ceste. Asi je to 7 krát viac. Takže to je jasný prípad, aby sa zaviedli testy RDE, ale je aj podľa vás to e, dôvodom, že aj e, to posudzovanie zhody by sa malo vykonávať aj na oveľa vyššej úrovni potom. Nož jedna pripomienka k tým priemerným emisným faktorom. Ako pravda je, že priemer je 7, ale ako už bolo povedané, ten rozsah je veľmi veľký. E, je to aj množstvo aut, ktoré celkom dobre, sú, majú veľmi dobrý výkon. Takže z týchto výsledkov sme získali toľko, že súčasnými technológiami je prakticky dosiah- nemožné dosiahnuť e, emisné limity Euro 6 a na ceste a preto sme mali navrhnúť, že mali by sme mať vyšší faktor posudzovania zhody. A mne sa, mne sa nezda, že to je tá vhodný návrh. Mali by sme skôr e, si dať také, dať e, požiadavky na posudzovanie zhody, ktoré by mali viesť e, k zlepšeniu a pre, vedú k presadzovaniu lepších technológií. Vy ste hovorili aj o tom, že sme tu aj, či sme vlastne validovali ten prístup ADI a to proces začal v roku 2011 eh, a výsledky publikovali koncom 2014 a áno, my sme z týchto výsledkov vyvodili toľko, že komisia to vlastne už mala v roku 2011, keď spustila tento proces a bolo určite potrebné ísť cestou RDE. A možno, že bolo treba prijať ešte jeden krok eh, navyše. pani Klion. Ďakujem pánovi Vincente Frankovi. Mám tu niekoľko, niekoľko otázok. Ako, ako by vlastne sa vnímalo tomto zariadenie, a, a, a aké náklady by to predstavuje na jedno vozidlo a v súčasnom e, časovom harmonograme e, čo, ako dlho by trvalo pripraviť e, taký spolahlivý PEMS test aj pre častice alebo obsah častíc. Je možné, že budúce vozi, monitorovacie systémy budú schopné lepšie posudzovať skutočné emisie než dnes a aké je pravdepodobné, že vykonávaním e, merania po, popredajné e, merania emisie by mohli odhaliť e, tie vozidlá, ktoré obsahujú, obsahujú rušiace zariadenia. Môžete mi zapakovať otázku, aké pravdepodobné je, že keď budete robiť eh, takéto eh, pospredajné eh, testy a či by tie mohli odhaliť aj ďalšie značky vozidiel, ktoré mohli teda uplatňovať rušiace zariadenie? Um, and your first question is, what is the reason to have a defeat device? Že prvá otázka vlastne bola, overujem si, že aký je dôvod mať toto rušiace zariadenie? Áno, nož dôvodom je aj určité, určitá kompenzácia nákladov, podľa toho, aké sú použité technológie. Videl by som, že napríklad technológia ELND vyžaduje si periodické uh, obnovu katalizátora a to napríklad spôsobuje, že sa zvyšuje o 2-4 spotreba paliva. Ak chcete mať dobré dobré emisie eh, oxidov dusíka, v prípade ECR eh, e je, je to zase eh, kompenzácia takej tej pohody pre užívateľa, pretože keď chcete mať častejšie alebo častejšie tankovať a to sa tiež potom považuje napríklad za nevýhodné pre vodiča. E, potom sú, toto sú vlastne také hlavné dôvody, prečo sa potom takýto e, inštaluje. Nie preto, že by boli inžinieri e, leniví alebo hlúpi, a náklady na jedno, tohto zariadenia e, na jedno auto, to môže byť veľmi jednoduché. Stačí, keď budete mať obyčajný e, senzor NOXu, aby ste mali takú prvú indikáciu toho, že či auto má výkon alebo nie. A keď chcete odhaliť, e, že či nejaké auto má toto zaredenie, tak toto odhalovanie už môže byť naozaj aj dra- veľmi drahé, desiatky tisíc e, aut, desiatky tisíc eur. Ďalej testy častíc. Momentálne táto technológia zatiaľ nie je taká ešte dobre vyvinutá, ako je to v prípade iných znečisťovateľov a alebo znečistujúce látky. E, malo by to byť pripravené do roku asi 2019. A čo je zaujímavá otázka, že či by auta nemohli merať svoje vlastné emisie. E, áno, si myslím, že momentálne už a vozidla sú vybavené aj e, senzormi NOXov, aj e, výfukové plyny by, mali mať, by mohli mať tam okamžitý taký rozbor, čiže v podstate auto by mohlo samo testovať svoje emisie a otázka je, či môžeme e, dôverovať e, samohodnoteniu e, týchto emisí samotným vozidlom. Neklatíme prosím k tomu otázky, ale keby sa takéto signály validovali, tak to je možno, že tiež otvorený priestor pre regulátorov na preskúmanie, lebo to je naozaj zaujímavá možnosť. Ďakujem za to. Zaujímavá otázka. A že aké vysoko pravdepodobné, tá posledná otázka je, že sú tieto nové zariadenia by mohli byť odhaľované a už neviem, lebo zatiaľ je to neznáme. Nebudem o tom teda ja už špekulovať. Takže by som sa tejto otázke veľa nechcela, vám nebude vadiť. Ja by som chcela položiť otázku týkajúcu sa vašej eh, prvé písomnej eh, otázky. V tejto prvej odpovedi eh, hovoríte, že ste výsledky vašej prvej práce, v vašej prvej štúdii o rozdieloch zverejnili, prezentovali na pracovnej skupine RDI tu v Bruseli 31. marca 2014. A potom neskôr v oktobri ste vašu štúdiu zverejnili. Túto štúdiu o, rozdieloch na vašej internetovej stránke. Zaujímalo by ma, či po týchto diskusiách a zverejnení cez internet e, ste mali nejaké požiadavky zo strany um, národných orgánov alebo zo strany Európskej komisie? Možno to bolo e, krátko predtým alebo potom, ale približne v čase, keď som zverejnil moje predbežné e, výsledky RDI skupne v marci 2014. Sme e, telef- mali telefonát s Kasom Steiningerom. Nepamätám si, nie sú nejaké zápisnice z tohto rozhovoru, ale ako si spomínam, naše hodnotenie situácie bolo, že RDI bol potrebná. Ja som povedal, že e, štúdie z meta, e, auta z e, meta štúdie boli pred euro 6, tie, ktoré boli certifikované iba v laboratóriu, neboli kalibrované na to, aby boli teda v súlade s RDI testami. Toto vzýšlo z tejto výmeny názorov s komisiou DG Grow v tomto zmysle. Mňa zaujíma toto chybajúce prepojenie medzi vedou a technológiou a orgánmi, úradmi, a politikou, pretože Európska komisia nám povedala, že EPA úrad USA konal prísnejšie v prípade e, diskrepancií v porovnaní s Európskou komisiou, pretože mimovládne organizácie e, im e, poskytli lepšie dôkazy o problémoch. Takže Vystáva tu otázka, či dôkazy, ktoré dostali k dispozícii e, európske e, úrady, či už na bruselskej úrovni alebo na národnej, boli slabšie, než e, to, čo ste vy poskytli úradom USA. Správa, ktorú sme zverejnili v máji 2014 z Virginia 1, na to sme upozornili EPA, eh, e ale takisto sme to zverejnili na našej internetovej stránke. A európska štúdia z oktobra 2014 bola hm, trošku odlišná, eh, pokiaľ ide o koncepciu, lebo sme nerobili priame merania, skôr sme zbierali eh, údaje od teda zainteresovaných strán a potom sme urobili agregovanú takúto metaštúdiu Takže proces je trošku odlišný, ale kontext bol tiež odlišný. A keď hovoríte o prepojení medzi e, politikou a výskumom, my sme hrdí na to, že sme práve týmto prepojením IRC tiež. No a povedali by ste e, potom, že Európska komisia mohla mať rovnaké dôkazy e, na základe vašich informácií ako EPA v USA? dôkazy. Takže ICCT eh, poskytlo také isté dôkazy eh, príslušným eh, orgánom EÚ ako EPA. V prípade EPA ide o vozidla certifikované v USA. Takže kontext je tu odlišný. Pani Evi. Sí, grazie. Ďakujem pekne. Chcela by som sa vrátiť e, k tým rušiacim zariadeniam. E, z toho, čo e, zaznelo predtým, ERC, pokiaľ identifikácia týchto zariadení je prakticky nemožná, pokiaľ to vlastne nenahlásia výrobcovia, čo je zvláštne. E, sú potrebné nejaké technické požiadavky, e, ktoré by znemožňovali výrobcom e, signalizovať prítomnosť takýchto rušiacich zariadení, ktoré by tam v podstate mohli byť inštalované aj legitimne, keďže sú v zákonoch spomenuté výnimky. Takže sú tam nejaké technické motívy, prečo to nemôžu nahlasovať, že sú tam takéto zariadenia. No a potom mám ďalšiu otázku, pokiaľ ide o technologickú neutralitu. V odpovedi 10 sa hovorí, že zavedenie faktoru konformity predstavuje e, opatrenie, ktoré ide proti technickej neutralite. A zaujímavý ma vás, na, váš názor. E, je podpora dýzlu zo strany Európy kompatibilná E, napríklad s e, našimi e, žiadosťami znižovať emisie skleníkových plynov a podobne. Nejde tu uprednostňovanie určité technológie oproti inej. Ďakujem, nevidím tam žiadne technické prekážky pre ohlasovanie o odlišných kalibrácií. Robí sa to v USA a nemá to nejaké veľké dopady na výrobcov. To isté by sa dalo urobiť v Európe. Ja očakávam, že sa tak aj stane v budúcich mesiacoch alebo rokoch. Ak vaše otázky o technologickej neutralite, tá je zaujímavá. Štandardy Euro 6 nie sú technologicky neutrálne, obzvlášť pokiaľ ide o e, NOx. E, tieto limity pre dízlové auta sú trošku vyššie než pre benzínové auta a keď e, budete mať rovnaký faktor konformity na e, rôzne limity, tak budete mať za dvami setmi viacerých limitov ešte stále máte vyšší limit pre diesel. No a skutočnosť je, že ak teda tým dôvodom faktorov konformity je, že diesel to potrebuje, pretože jeho aktuálna výkonnosť nie je taká dobrá ako benzínu. Tak e, vlastne nejako tým nepomôžete technologické neutralite. No a potom je tu ešte ďalší bod. E, RD nie je len o emisiách NOx, ale aj o časticiach, tých e, jemných časticiach. A tam je to motivované hlavne určitým pod e, e, setom dieselových ktoré môžu mať alebo nemusia mať, e, čo teda môže mať nejaký problém na cestách alebo nie, to sa ukáže až v budúcich e, pár mesiacoch alebo rokoch. A v tejto oblasti ADI e, sa snaží trošku vidieť do budúcnosti a venovať sa tomuto problému vopred a vyhnúť sa, aby e, sa z toho nestalo niečo rovnako veľké ako v prípade tých e, emisí oxidov dusíka. Takže takéto je pozadie. Pán Belet, druhé kolo, 3 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Pán Franko, ďakujem veľmi pekne za vaše vysvetlenia. Chcel by som sa vrátiť k eh, návrhu vašej prezentácii na strane 5 a technológii RCI. A spomenul si aj ten prípad eh, toho BMWčka, Táto technológia, keď sa pozrite na tento graf, vidíte, že je tam veľa typov technológií, rôzne automobily s, rovn, s rovnakou technológiou, RCI majú úplne odlišné merania a úplne iný e, výkon. Môžete vysvetliť prečo? Áno. RCI technológia je aktívna technológia. Nie je to Fito, ktorý funguje iba tým, že tam je. Takže na to, aby ste mali dobrý e, výkon, auto musí e, urobiť rozhodnutia o tom, ako technológiu, e, túto technológiu bude uplatňovať. Niektoré auta sú v tom lepšie a robia správne rozhodnutia, ktoré znižujú emisie oxidov dusíka, iné nie. Takže ide o to, ako Eh, sú tie systémy kalibrované na to, aby, eh, ako sa majú správať eh, počas skutoč, skutočných podmienok jazdy. A potom máte aj odlišných poskytovateľov, boli testy urobené za iných podmienok a podobne. Takže neočakávam, že všetky, všetky tieto typy, všetky, všetky autá budú mať úplne rovnaký um, výsledok. Ale závisí to aj od eh, toho, kto túto technológiu RCI eh, eh, vyvinul. Ani nie, nie je to tak veľmi o hardvery ako o softvery. Závisí to všetko aj od jazdných podmienok. A v hre sú viaceré faktory. Je ťažké znormalizovať to, e, odrušiť všetky tieto možné rozdiely. Aj keď máte to isté auto, ktoré príde po tej istej ceste, bude tam určitá prirodzená variabilita, e, ktorú môžete očakávať strany PEMS. Takže správny hardware musí byť so správnym softverom skombinovaný. Niektorí výrobcovia sú v tom lepší v tejto kombinácii a to vedie k tým e, rozdielom či ste na začiatku eh, tohto grafu alebo nie. Áno, to je eh, plauzibilné vysvetlenie rozdielov. Vysvetľuje to mnoho, pokiaľ ide o toto. Eh, ten, tieto, tieto odchýlky. Môžete mať veľmi dobrý hardware, ale ak nemáte dobrý software, budete mať zlý výkon. Áno, jedna hodina údajov. Pani Griffin, ďakujem Katlín, ďakujem pán Franko. E, pán Franko, ako viete, 400 e, tisíc e, obyvateľov EÚ každoročne zomiera z dôvodov znečistenia a, a prečo sa mi to, čo ste povedali, k zdraviu, ale pokiaľ ide o politiky, aké procesy boli prijaté, v USA a vy by ste ich odporúčali eh, prijať v EÚ. Odporúčali by ste testovať eh, automobily, ktoré by eh, odrážali skutočnú jazdu. Spomenuli ste to trošku, ale aké tri priority by ste mali pre tvorcov politik v tejto oblasti? tri najdôležitejšie, poprosím. Áno, je to o verejnom zdraví. To je veľmi dôležitá otázka. E, pre ľudské zdravie to treba mať na mysli. Nede tu e, o laboratória emisné, ale naozaj o to, čo sa deje v našich e, mestách, kde žijeme. Sú prvky legislatívy USA, ktoré by sa mohli pretaviť do legislatívy EÚ. EU Eh, jeden z bodov sme už spomenuli. Eh, toto hodnotiace kritérium, eh, kedy je akceptovateľné mať alternatívnu kalibráciu, kedy nie. A teda, kedy by sme hovorili o rušiacich zariadeniach, to je zaujímavý prvok. Prvok, ktorý chýba v rámci USA je napríklad používanie PEMS pri typovom schváľovaní. Každý systém, e, žiaden systém nie je dokonalý a žiaden e, nepokrýva všetko, ale vo všeobecnosti je pravdou, že naše e, schváľovanie oboch systémov indikuje, že USA majú momentálne silnejší, robustnejší systém a sústredia sa na e, konformitu e, pri fungovaní, ale ja verím, že sa to, čo skoro zmení s tým novým rámcom e, typového schváľovania, ktorý sa navrhuje. A pokiaľ je odporúčania, poprvé chceli by sme chceli rušiť o konformitu Hm, teda počas fungovania. Mohlo by to byť relatívne jednoduché tieto testy e, e, rozšíriť aj o, o pokrytie automobilov, ktoré už sa používajú. To by bol e, veľmi pozitívny krok. Navrhujeme, aby sa znížil e, faktor e, do tej miery, aby to správne odrážalo e, technológie, aby sme pos, posilňovali inovácie. Chceli by sme tiež, aby eh, hraničné podmienky RDI sa rozšírili, aby pokrývali čo najširšie spektrum eh, skutočných eh, jazdných podmienok. Pán Salini. Ďakujem veľmi stručne. Ja sa vrátim k určitým úvahám. Poprvé, to, čo ste povedali, že ICCT eh, postupuje autonómne pri overovaniach, ktoré robí 13. novembra 2015 v jedných nemeckých novinách e, bolo zverejnené oznámenie, podľa ktorého v roku 2011 niektorí e, úradníci Európskej komisie informovali ICCT o možných e, rozporoch a teda žiadali zmeny. No a že sa tam spomínala spomínali e, chýbajúce kroky zo strany komisie. No a k tomu, čo hovoril kolega Zarpa, e, v roku 2014 e, hovorili pozitívne o Európskej únie, o tom, ako tieto testy vykonáva. No a v decembri 2015 ICCT povedalo, že považuje Európsku úniu za pioniersku, pokiaľ, e, naozaj, e, pokiaľ ide o tieto úpravy ohľadom testov. Takže nejako ich e, neodsudzujete, nekritizujete. No a ďalší, tretí prvok, pokiaľ ide o bližšie informácie ICCT a, Západo, a Univerzitu v Západnej Virginii, a tie emisie dízlov. Prečo uh, ste, s akým cieľom tu padla táto e, požiadavka o prehlbenie e, pre tento typ dízlových motorov. Nepoznám tento článok e, v tomto e, nemeckom e, časopise, vtedy som nepracoval pre ICCT, ale neviem o takomto kontakte. A tento článok je z roku 2015. Nie, nie je mi to vedomne nie som o tom poučený, neviem o tom, nemyslím si, že je tomu tak. Uh, ICCT malo e, Európsku komisiu e, z niečoho obviniť. Nesprávne som to pochopil. E, my sme ich chválili. Nemusíte sa k tomuto vyjadrovať, keď nepoznáte tento článok. Dôvod, prečo sme sa venovali týmto dieselovým emisiám v USA, pretože sme sa vtedy mýlili. Mysleli sme si, že systém USA je lepší a že neboli žiadne potreby RDI. To bola naša výskumná e, hypotéza, e, že e, trh s dieselami bol v poriadku a že sme to, chceli sme dokázať Európanom tým, že budeme Eh, dieslové autá v Amerike testovať a chceli sme dokázať, že sú čisté, no ale tieto tri eh, autá neboli až také čisté. Martina. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán doktor Franko, vy vo vašich eh, písomných odpovediach hovoríte, že testy PEMS, pokiaľ ide o ich spolahlivosť, sú už prvnateľné s laboratórnymi avšak e, nedá sa zabezpečiť opakovateľnosť, to ste už povedali, to e, súvisí s povahou, ale kritici hovoria, že technické rozdiely v prípade e, PEMS zariadení sú problematické a teda je ťažká porovnateľnosť výsledkov. Vidíte tu možnosť zlepšenia, pokiaľ ide o metodiku a techniku a aký vývoj očakávate v súvislosti so e, spolahlivosťou testov e, PEMS v budúcich rokoch. I'm sorry. Uh, thank you for the question. Uh, PEMS... Ďakujem za otázku. Systémy PEMS e, sú dosť opakovateľné ale nie také reprodukovateľné. Tu je trošku rozdiel. Znamená to, že Ak eh, napríklad eh, prebehnete eh, ten istý cyklus, dostanete viac menej rovnaký výsledok z PEMS, ale texty nie sú reprodukovateľné, pretože keďže ide o to, že sa to deje na cestách, je tam veľmi veľa prirodzených zdrojov variability, počasie, dopravná situácia, to sa nedá kontrolovať a takže v e, skutočnom svete nemôžete dostať e, rovnaké e, výsledky, ale to sa netýka tak nástrojov, skôr toho, tých faktorov, okolností. Áno, je tu pravdepodobné zlepšenie v budúcnosti. Už odkedy sa potvrdilo RTI, sme tu videli značné zlepšenie. Uh, Je to eh, celkom pekné. Ja si myslím teda, že eh, trh nám eh, ponúkne naozaj lepšie, postupne lepšie a lepšie nástroje v blízkej budúcnosti. Čo samozrejme tieto pionierské európske inovácie podporujú. Chcem hovoriť po nemecky. Mám len dve otázky. E, e, ropné e, firmy robia reklamu s odlišnou kvalitou svojich palív. Prišli ste aj pri vašich testoch na to, že sú odlišné kvality dízlu, pokiaľ ide o emisie oxidov dusíka. Po druhé, keby ste boli poslancom Povedali ste, že by ste si želali lepšiu politickú podporu. Čo by ste navrhovali v tejto súvislosti? Uh, thank you for your question. Ďakujem za otázku. Nie som odborník na paliva, ale ale Môžu tam byť rozdiely, pokiaľ je toto isté e, auto s odlišnými palivami. Isté rozdiely, ale nemyslím, že by mali byť nejaké veľké. Ten dusík, ktorý je súčasťou e, emisí NOx, ten pochádza zo vzduchu, nie z paliva. Čiže tie rozdiely by nemali mať také veľké ako tie, ktoré by vyplývali z dobrých respektíve zlých e, faktorov v rámci kalibrácie. Čiže nemyslím si, že to je nejaký veľký faktor v tomto konkrétnom prípade. Čiže nemal by som nejaké konkrétne odporúčanie. Politické odporúčanie, ktoré mám na mysli, nie k dízlu. Aha, tak som to zle pochopil. Vy ste hovorili a požadovali ste väčšiu politickú podporu pre vaše ciele v vašej správe. Ja som rozmýšľal, ak by ste boli MEP, aby ste boli poslanec, europoslanec, čo by ste navrhovali? Nie. E, už na stavený návrh Európskej komisie, ktorý je na stole, ten sa nám celkom pozdáva a nevieme, či konečne prejdenie bude odzrkadľovať tie ustanovenia, ktoré sú v tom návrhu uvedené. Do istej miery je pravda, že by to mohlo ísť ešte ďalej, ale myslím, že to je dobrý začiatkový alebo východiskový bod. Pán nech sa páči. Sicherlich nicht immer ganz einfach, aber wir haben halt viele Fragen. Ich Nuž, je tu množstvo otázok a ja som sám inžinierom a často si kladiem otázku, že ako vlastne má človek takéto štúdie interpretovať. A ja myslím, že som celkom jasne pochopil, osobitne vo vzťahu k výsledkom na strane 5, k tej štúdie, ktorú ste nám poskytol, že to nie je reprodukovateľné. Čiže rozumiem tomu, že to je závislé od kadejakých rôznych faktorov, alebo môžete, keď by ste urobili ešte raz túto štúdiu, dostali by ste úplne iné výsledky, aj keby ste použili tie isté vozidla, aj keby ste sa maximálne snažili robiť rovnako, ale stále nie je možné, aby sa to presne takto zapakovalo. Čiže na to znamená, že keď takú, by, by ste takúto štúdiu by ste opakovali, by výsledok bol úplne iný. To je moja prvá otázka. Um, Áno, môžem dať tú istú otázku, teda odpoveď ako predtým reprodukovateľnosť testov PEMS nie je rovnaká ako v prípade laboratórnych testov. To je možno považovať za slabinu tej techniky, ale ja to vnímam skôr ako silnú stránku, pretože vám to dáva e, dobrú, širokú možnosť, e, pokiaľ ide o to, čo sa deje v realite. E, pokiaľ zopakujem rovnaký test, tak asi e, tiež e, budú častočne odlišné výsledky. Je, myslím si, že veľmi nepravdepodobné, aby všetky auta dostal do stavu súladu, to by som teda by som sa milil, e, že by ten výsledok vyplýval z nejakej chyby o 10, o faktor 10 v rámci Excelových dokumentov, ale myslím, že takto tak to proste nie je. Proste je to naozaj reálna realita, o čom tu hovoríme. Nie je to nejaká chyba z dokumentov. Ďakujem pekne za túto odpoveď. Ešte je tu druhá otázka iným smerom. Vy ste hovorili, že Ehm, že tieto vozidla, pokiaľ ide o efektívnosť ehm, paliva alebo ehm, emisí a podobne, či už tieto konvenčné motory, ktoré už existujú, už dosiahli svoju, svoj limit alebo ešte stále sa dajú zlepšovať. No, myslím si, že v posledných mesiacoch prebieha veľký výskum. Vždy je potenciál pre technické vylepšovanie. Motor s vnútorným spalovaním nás inžinierov stále prekvapuje. Je tam ešte stále priestor aj pre benzínové motory, aj pre dízlové. Sú tam možnosti napríklad pokiaľ ide hybridizáciu. Takže sú rôzne technické spôsoby a cesty dopracovať sa k tomu, kde chceme byť, pokiaľ ide o ciele CO2 Myslím, Nemyslím, že, zni- že znižovanie hmotnosti vozidla, ale samotnú technológiu motora, či tá sa dá zlepšovať. Uh, Keby tam boli napríklad ľahšie materiály, a teda ľahšie bolo aj auto, ak by to boli také sa materiály s rovnakou teda iné materiály s rovnakou silou, tak to je spôsob, ako znižiť emisie, lebo môžete vybaviť men- to vybaviť potom menším uh, motorom, to je riešenie, ktoré sa nám páči a nie každé vylepšenie musí sa konať uh, nutne na úrovni na úrovni motorov, čiže to je veľmi zaujímavá, zaujímavý priemysel práce práve na motoroch. Pane Rucu, sa páči. Ďakujem pekne. Myslím, že ste si vy, ste sledovali aj vypočutie no, spoločného výskumného centra pred e, vašim vystúpením, takže ste, ste tiež počuli, že aké, aké rozdiely boli pri meraniach v laboratóriu a na ceste, ale v podstate bol, podstatné je, že sa tu použili nelegálne či nezákonné rušiace zariadenia. Mňa teraz zaujíma vaše vyhodnotenie. Myslíte si, že bol, boli, bolo by, mali vlastne oni odhaliť takéto pôvod týchto rozdielných výsledkov? um, Ešte sa vrátim k tomu predchádzajúcemu bodu načasovanie a zavedenie Euro 6. Podľa mňa JRC sa neodmeralo až tak veľa vozidel Euro 6. Euro 5 vozidla mali relatívne slabú výkonnosť, to bolo známe a veľa sa dúfalo, že ten Euro 6 nejako bude technológia, ktorá konečne vyrieši túto problematiku, takže JRC keď testovali Eh, auta Euro 5 eh, zistovali, že tam sú emisie napríklad 300 mg na kilometr alebo 400, tak eh, miera, miera týchto emisí na Eurofire Limit pre NOx nebola až taká zlá, aj keď emisie boli vyššie než v prípade Euro 5 alebo Euro 6. Ale čo bolo veľmi zlé, bolo to, že očakávania sú veľmi vysoké, vysoké v prípade Euro 6, takže ten limit prešiel 160 mg na kilometr na 80. Čiže tieto vozidla nám sa očakávalo, že budú mm, mať naozaj vylepšenia e, emisných e, hodnot a to sa nestalo. Čiže rozdiely medzi skutočným výkonom a očakávaným e, výkonom sa výrazne ešte výrazne narastol a to je presne rozmer toho problému. Čiže nie toľko dieselových aut Euro 6 bolo teraz eh, testovaných, pretože neboli ešte donedávna k dispozícii. Už áno alebo nie? Ako otázka je teda, že bola veľmi konkrétna moja otázka, že čo áno alebo nie, mohli, čo si myslíte ešte dobre. Čiže pri týchto výsledkoch sa dalo uh, vlastne uh, už tušiť, že je treba hľadať tie skutočné dôvody toho stavu, toho, tých, toho rozdielu. Probably, but you, you're looking at this problem with the eyes of... Asi áno, pozrite sa teda na ten problém už s pohľadom roku 2015. Vtedy bol problém iný, čiže teraz sa dá, to, to treba nejakým spôsobom zohľadiť, čiže odpoveď by bola možno, ale nebolo by to také zjavné, ako je to dnes všetkým jasné. Ale vlastne je zjavné, že tu existujú potom vlastne masívne problémy, e, keď vlastne komisia nemohla, nemala urobiť nejakú žiadosť o ďalšie doplňujúce výskumy. Myslím si, že to bolo zjavné, že tam nie sú veľké problémy rozdiel, alebo rozdiely. Je to najmä Euro 6 tie to mie, tá, tá miera emisí na limit e, bola menšia, čiže ten problém bol vlastne až taký veľký a bolo to očakávanie, že tento problém sa vyrieši v rámci Euro 6 a to sa potom nestalo. Pán Gerbrandy, nech sa páči. Gerbrandy, yes, I'm completely... Ja som veľmi prekvapený. Nemám žiadne otázky. Dobre, pani Grostet. Všetci už sú pomaly unavení. Pani Grošta, nech sa páči. Ďakujem. Aké sú podľa vás rozdiely, ktoré môžete vidieť v rámci vozidel akého modelu distribuované na európskom trhu versus americký trh? Sú tam naozaj nejaké technologické e, e, rozdiely veľké na tom istom mieste v rámci distribúcie? alebo je to vôľa eh, výrobcov nejakým spôsobom tieto veci modifikovať podľa toho, v ktorej krajine sme. A potom, aké sú vzťahy, ktoré dnes máte s národnými štátmi, teda autoritami členských štátov a takisto aj s európskymi inštitúciami a to porovnanie pred a po eh, tom zistení, že, alebo to odhalenie toho eh, Volkswagenového škandálu. Ďakujem pekne za otázku v septembri 2015, predtým ako sa ten škandál ešte prejavil, sme práve e, vydali správu, ktorá hovorila o emisných technológiách, ktoré sa využívajú zo strany výrobcov dieselových e, v USA, takisto aj v Európe a videli sme, že to sú tam dosť veľké e, rozdiely. Aby som vám dal e, hlavné body v Európe, podľa všetkého e, ten trh narastal 2014-2015, ale naopak v Amerike SCI, čo je robustnejší, robustnejšie technológie, to boli líder na trhu. Takže sme videli, že v prípade jedného konkrétneho výrobcu BMW, že od roku 2013 alebo 2014 posunuli sa na 100% dieselovej ponuky, dali to na SCL plus LND. Čiže e, porovnateľné vozidla v, US, v Európe mali iba SCR, ale v Amerike je to druhé. Čiže nechcem to nejako hodnotiť morálne, akurát máte taký pocit, že tieto rozdiely vyplývali z 100 regulácií v USA, že výrobcovia si proste zobrali regulačný cieľ a technológiu dali proste na danú vozidlu, technológiu, ktorá sa vyžadovala. To je teda vlastne celá story a nič ďalšie už e, k tomu nie je emisné regulácie, pokiaľ sa stanú striktnejšími, tak potom e, vedú k tomu, že sa technológie prispôsobujú. To je tak e, proste dané a možno, že v Európe nebude dostatočne striktné, treba sa z toho poučiť. Pani Sori, nech sa páči. Obrigado, Ďakujem pekne, budem hovoriť po portugalsky. To, že ste nám povedali ste nám povedali, to je veľmi zaujímavé, ale keď to chceme celé pochopiť, e, skúsme byť trošku optimistickým. Hovoríme tu o téme, o, ktorom, o ktorej aj vaša organizácia veľa hovorila, vaša štúdia vlastne potvrdzuje, že nízky potenciál emisí sa týka len Volks, skupiny Volkswagen a európskeho e, priemyslu automobilového, či sa to môže týkať aj niektorých e, ďalších výrobcov a ďalších odvetví priemyselných? Nuž e, podľa množstvo dôkazov, ktoré máme, to nám neumožňuje povedať nič viac, než vyjadriť, že zdá sa, že tu existuje generalizovaný problém týchto vozidiel od normy od Euro 6, eh, teda tých dizelových vozidiel, ktoré sú od Euro 6. Takže my nemáme zatiaľ žiadne merania mňa sa skoro chcel spýtať, že či sa to, e, ten, to, tie rušiace zradenie týka skôr európskych výrobcov než iných výrobcov. A už odpoveď je, všetky technológie sú k dispozícii všetkým výrobcom a výrobcovia fungujú v určitých obmedzeniach ekonomických, e, regulatorných, politických a podobne. Takže my tam je množstvo rôznych faktorov vstupných, ktoré nedokážeme ovplyvniť a nevieme ani presne možno posúdiť, odkiaľ pokázajú takéto rozdiely. Čiže máte pocit, že tu je určitý európsky vzor chovania, správania sa. Z čoho to vyplýva? Z technológií, ktoré sú k dispozícii, alebo jednoducho z finančného hľadiska, E, priemysel sa oberá touto cestou než inou. Existuje, že to je nejaký specifikum európskeho trhu, že by sa spotrebitelia až tak nezamerávali na ekologické aspekty. Aký je dôvod? Štúdie sú zaujímavé, ale či to je naozaj taký typický európsky spôsob chovania? Nuž, E, možno, že aj spotrebitelia nemajú tiež veľké možnosti, čiže auto, keď si dneska kupujú, tak e, je to auto, ktoré spadá pod Euro 6, čiže dodržiava normy a je to čisté auto podľa normy. Čiže spotrebitelia nemajú informácie, medzi, aby mohli diskriminovať medzi tým, že ktoré auto je špinavé naftové vozidlo a ktoré je čisté naftové vozidlo, teda dieselový motor. A v závere pani Deli Ďakujem pekne. Budem iba stručná. Nemyslíte si, že to, čo nám v Európe chýba, je to, čo e, majú v Amerike teda nezávislá agentúra, ktorá má právomoci a zdroje a ktorá e, má možnosť situáciu naozaj e, zmeniť. Čiže Potrebujeme podľa mňa Európsku agentúru, pokiaľ ide o kontrolu, ktorá by bola naozaj nezávislá. ktorá by mohla istým spôsobom ovplyvniť to, čo robia členské štáty, dať ich tak e, pozitívne ich nasmerovať, e, aby teda automobilový sektor rešpektoval normy. Probably the, the consensus, the consensus. Nuž, Možno, že e, odpoveď ICCT by bola, že áno, taká centrálna európska agentúra. Však neviem, či je to e, vykonateľné alebo reálne, pretože je tu 28 orgánov, ktoré sú určené pre typové schvalovanie dnes v Európe z politického hľadiska myslím si, že to bude vyžadovať obrovskú vôľu a veľkú motiváciu, aby sa toto zmenilo, aby sa to centralizovalo všetko do jedného európskeho hodnotiaceho či posudzovacieho centra. Je tu treba urobiť e, množstvo práce. Ešte komisia tiež navrhuje, aby sme sa sústredili na harmonizáciu, aby sa tu prevzala taká e, rola dohľadu a nie, aby to bolo celé fragmentované. Možno by to aj mohlo v princípe fungovať. Mali by sme vidieť, že ako bude vyzerať konečná e, implementácia, ale toto by možno, že mohlo predstavovať takú určitú, určitý priestor, keby sme vlastne mohli aj my, Američanom, ukázať, že máme európske štruktúry, ale to, to, to treba ešte, to sa ešte musí určiť. Vy ste povedali, že to je otázka dízlu, čistého dízlu, že tomu moc neveríte. Ja tiež tomu moc neverím a nezôverujem, takže to je fajn. A prečo si myslíte, že v týchto otázkach sa viac e, sústredíme na otázku verejného zdravia, zdravia občanov? A teda, že sme povedali, že táto agentúra sa má sústrediť na tie otázky verejné, ktoré, je, ako to robia aj v, Európskej, eh, teda v USA. And the, uh, and the health... No mandátom EPA je teda chrániť e, zdravie amerických občanov a v tom sú naozaj veľmi dobrí. Zabudol som, o čom bola prvá otázka. Ja som, ma, určite mám odpoveď, ale nezabudol som odpoveď, otázku. Kolegovia je 18.30. Myslím, že to bolo veľmi zaujímavé. Bolo tu množstvo otázok. Chcela by som poďakovať pánovi Frankovi. Ďakujem za vám teda za vaše naozaj ehm, odpovede na tieto dobre ovodonené otázky a ak kolegovia ešte majú ďalšie otázky pre ICCT, môžu vám ich poslať písomne, aby získali všetky príslušné odpovede. Je tu takisto aj k dispozícii e, záznam dnešnej schôdze v angličtine do 10 dní a ďalšia schôdza bude 28. apríla tu v Bruseli. Ďakujem pekne.